Tlmočníci by chceli upozorniť, že e, počujeme viacero mikrofónov a zle sa tlmočí. Takže vítame vás na tomto stretnutí. E, vychádzame z tých petícií, ktoré máme, ktoré sa dostali do našho výboru a na základe toho budeme postupovať. Takže východisko je počet týchto petícií, ktoré sme dostali. Takže dovolte mi začať s nejakými technickými informáciami. Máte k dispozícii tlmočenie vo väčšine jazykov. Ak, nebudete, ak vám niečo bude chýbať, tak sa ohláste. The interventions by speakers as well as participants will be recorded. So. Takže, takže dnešným cieľom je, aby sme mali hĺbkovejší vhľad do ochrany, e, ktorú môže náš výbor vykonať v kontexte implementácie e, dohovoru OSN, pokiaľ ide o ochranu ľudí s postihnutím. Ako viete, je to vlastne prvá e, rezolúcia OSN, ktorá sa venuje tejto problematike a Európska únia ju musí plniť a dodržiavať a takisto aj každý členský štát Európskej únii. Tento dohovor má zabezpečiť, aby ľudia, ktorí majú postihnutie, aby im bolo zabezpečený rovnaký prístup na všetkých úrovniach. A tento rok vlastne bol už e, ten zaznamenal historickú chvíľu, pokiaľ ide o práva ľudí s e, postihnutím. Máme prezentáciu prvej európskej správy pred e, výborom v Ženeve, ktorý sa vlastne konal v auguste tohto roku. Tento výbor OSN vydal konkrétne dokumenty, na ktoré bude sa musieť zareagovať v budúcnosti. Takže ja som rada, že vás môžem informovať, že môj kolega Feragut, ako aj pani Kabeson, ktorá tu ešte nie je, ale príde, že títo predstavitelia výboru PETI, ktorí zastupujú E, Európsky parlament v, vo výbore e, na OSN. Takže treba povedať, že takto sme v podstate dvojnásobne efektívni. Ja sa snažím zistiť, že, či sú tu ešte nejakí iní kolegovia, ktorých by som mala predstaviť. E, hľadám pani Stevens, ale ešte tu stále nie je. Takže ja som práve dostala informáciu, že sú tu problémy s dopravou a to súvisí s nehodou, ktorá sa udiala s električkou, takže preto je všetko dnes zablokované. It to the parliament rather sooner than later, but let's hope. Takže dúfame, že veci sa čoskoro vyriešia, ale ostáva nám iba dúfať. Dovolte mi teraz vás informovať, že tento výbor každý rok dostáva veľké množstvo petícií, ktoré sa týkajú veľkého množstva problémov, ktoré ľudia s postihnutím v celej Európskej únie registrujú, a to vo viacerých oblastiach, či už ide o zamestnanie, či už ide o systém vzdelávania, či už ide o prístup k verejnej doprave Výbor sa snaží nájsť e, mimosúdne riešenia. My nie sme súdom, ale snažíme sa nájsť všetky možné riešenia mimosúdneho charakteru, aby sme spolupracovali a pomohli e, a spolupracovali s ostatnými členmi tohto rámca výboru OSN, ako aj s ostatnými predstaviteľmi nášho parlamentu. E, Petície už veľmi veľakrát poskytli veľmi zaujímavé a cenné vstupné informácie, ktoré môžu potom v legislatívnych výboroch byť patrične spracované, pretože tam tie výbory, ktoré majú legislatívnu právomoc, môžu e, poskytnúť väčšiu podporu. Ale my túto spoluprácu za každým sa snažíme stále viac posilniť. Ja som presvedčená, že toto vypočutie poskytne dobrú príležitosť členom tohto výboru, ako aj všetkým váženým hostom, na to, aby sme sa spoločne uzhodli na tom, ako môžeme čo možno najlepšej podobe reagovať na požiadavky občanov, samozrejme v súlade s dohovorom a s európskou legislatívou. Takže ešte raz, ja vás veľmi pekne vítam. Skutočne sa teším na veľmi zaujímavú diskusiu. A teraz by som rada dala slovo Markovi Príslovi, ktorý je profesorom na Centre pre štúdie pre postihnutých ľudí v Univerzite v Líci v Spojenom kráľovstve a profesor Prísli predstaví prieskumnú štúdiu, ktorá bola požiadaná zo strany oddelenia C. A ide tu o ochrannú úlohu výboru pre petície v kontexte implementácie dohovoru OSN, pokiaľ ide o práva osôb s postihnutým. A teraz už dostane slovo pán profesor, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne Dámy a páni, ďakujem pekne za pozvanie. Som rád, že môžem prezentovať správu, ktorú sme pripravili. Ďakujem aj sekretariatu parlamentu, ktorí boli skutočne veľmi nápomocní, pokiaľ ide o prípravu tohto vypočutia. Takže ja by som len chcel poukázať na to, že máte kópie vytlačenej správy, takže môžete si ju vyzdvihnúť a v podstate bolo to práve vytlačené včera, respektíve dnes, takže ešte sú horúce. Takže sumár sme poslali aj na stránku tohto výboru a prezentuje sa tam vlastne všetky aspekty v kontexte, ktorých je činný tento výbor v rámci e, dohovoru na úrovni OSN a takisto sa zohľadnili jednotlivé petície, ktoré boli zohľadnené za obdobie posledných troch rokov, to znamená a hlavne pokiaľ ide o rok 2014, 2013, 2014 a 2015. Takže hlavné časti tejto správy, ktoré nájdete v tej tlačenej podobe, máme tu kapitolu, ktorá sa venuje práve tomu dohovoru OSN a právam pre postihnutých ľudí, aby sme lepšie pochopili tú ochrannú úlohu, o čo vlastne ide. A tu je otázky, ktoré boli nastolené v rámci tejto správy. K tomu sa dostaneme neskôr. Takisto sú tu aj príklady jednotlivých ochranných mechanizmov, tak na úrovni európskej, ako aj na úrovni členských štátov a na úrovni OSN. A sú tu určité odporúčania tak pre parlament, ako aj pre ostatné zúčastnené strany. A na závere tejto správy máte prílohu, ktorá vám poskytuje detailné informácie ktoré vychádzajú vlastne z 90 petícií a poukazujeme tam na prepojenia, ktoré sú vlastne s tým dohovorom, ako to súvisí. Takže to je určite také pozadie z mojej strany, taký sumár tej správy a teraz e, začnem konkrétne. Takže musíme rozumieť tú úlohu v kontexte ľudských práv, ale takisto ľudské práva musíme vnímať ako kľúčové európske hodnoty, tak ako to je vyjadrené v článku 2, pokiaľ ide o zmluvu o ľudských právach. Takže tam je to takto celkom jasne napísané. A pokiaľ ide o štokholmský program, Európsky parlament e, prijal záväzok e, vytvárať Európu založenú na rovnakých právach a tá myšlienka, ktorá tu je, že má byť Európa práve takým príkladom, pokiaľ ide o implementáciu týchto práv. Takže e, práva pre postihnutých ľudí iba doplňa tento širší kontext. Keď sa zamyslíme nad týmito právami postihnutých ľudí, tak musíme si uvedomiť, že tieto práva platia a sú ukotvené tak v európskom, ako aj v medzinárodnom práve. Stačí sa pozrieť na chartu základných práv. Musíme to vnímať aj v kontexte až eh, toho, ako to je vlastne ukotvené v týchto jednotlivých dokumentoch, ale teraz budeme hovoriť o tom dohovore OSN, pokiaľ ide o práva postihnutých ľudí. A musíme lepšie pochopiť, ako jednotlivé úrovne tejto správy vlastne sú uh, v interakcii a to je práve tá výzva, ktorú máme pred sebou. Je to dosť komplexné a bude to ešte komplexnejšie, keď Európska únia ratifikuje ten občný protokol k tomuto dohovoru. Takže to je znovu ďalšie pozadie, ktoré som chcel objasniť a ako to súvisí s prácou politikov, ktorí sú tu v miestnosti. Zhruba štvrtina e, voličov v Európskej únii hovoria, že majú určitú, určité znevýhodnenie zdravotné, takže v podstate je to veľké množstvo voličov, ak sa na to takto pozrieme a preto musíme brať e, ich potreby vážnejšie, keď e, hovoríme o politických otázkach, o politickom kontexte. A tie práva, ktoré sú vlastne takto ukotvené v tej charte základných práv článku 26, tu Európska únia uznáva a rešpektuje práva ľudí s zdravotným postihnutím, aby mali možnosť e, požívať výhody e, integrácii na všetkých možných úrovniach, čiže zamestnanie, sociálne sféry a tak ďalej. Takže treba brať na vedomie práve tieto ich práva. Ale keď hovoríme už implementácii týchto práv, tak musíme ich zasadiť aj do širšieho kontextu sociálneho modelu zdravotného postihnutia. A keď učíme o, na univerzitách túto problematiku, tak možno tie kľúčové veci, ktoré treba pochopiť, je, že zdravotné postihnutie nie je vnímané kontexte ľudských práv ako e, nejaké výsada jednotlivca, ale ako niečo, čo sa týka celej spoločnosti, respektíve prostredia, do ktoré tento jednotlivec je zasadený. Takže našou úlohou je identifikovať a odstrániť bariéry, ktoré v spoločnosti existujú na to, aby bola umožnená plná participácia a rovnosť týmto občanom. A takisto zaangažovať týchto ľudí a ich organizácie do tejto úlohy v tam, kde to je možné. A to je vlastne ten celkový duch, v rámci ktorého dohovor OSN bol aj napísaný. A na to, aby sme implementovali tento dohovor a sociálny model eh, v Európe, na to máme stratégiu, ktorá sa týka postihnutých ľudí. Momentálne sa dostali do stredno, strednodobej sféry a takisto máme určitý rámec, ktorý je bol vytvorený na to, aby podporoval, chránil a monitoroval špecifické práva postihnutých osôb, ktoré sú ukotvené práve v dohovore OSN a medzinárodnom práve. Takže výbor UNCRDP je eh, v podstate E, vyprodukoval tento dohovor a je to poprvýkrát pre Európsku úniu, kde máme možnosť ratifikovať takýto dohovor a v podstate takýmto spôsobom e, sa to ďalej presunie na jednotlivé členské štáty. Tento dohovor má, ak sa bude ratifikovať na Európskej únii, tak v podstate budú sa akceptovať také isté práva, ktoré musia zaručiť jednotlivé členské štáty, ale bude to na úrovni Európskej únie. Tieto práva sú veľmi komplexné a týkajú sa všetkých oblastí a sfér života, ako aj politických otázok. Nesprostredkúvajú nejaké špecifické práva, pokiaľ ide ľudí s postihnutím, ale iba žiadajú to, aby postihnutí ľudia mali rovnaké práva ako všetci ostatní. Takže na to, aby sme implementovali tento dohovor, máme určité mechanizmy, ktoré nazývame domáca implementácia. Takže cieľom tohto dohovoru je urobiť úpravy, pokiaľ ide domácu implementáciu, a to sa týka takisto úprav, ktoré súvisia európskou úrovňou. Takže keď hovoríme o medzinárodnej implementácii, tak vlastne hovoríme o úrovni OSN a nehovoríme o úrovni Európskej únie. Európska úroveň má rovnaké zodpovednosti v tomto ohľade ako aj členské štáty, takže všetky členské štáty, ktoré ratifikovali tento dohovor, všetky s výnimkou troch, a takisto Európska únia by mali zabezpečiť, určité e, koordinačné mechanizmy na úrovni vlády a mali by sa, mal by sa vytvoriť aj určitý rámec na to, aby sa tieto práva chránili a dodržiavali. Ide to predovšetkým o to monitoring dodržiavania týchto práv a práve preto sa obraciame na výbor PETI. A, e, a Takže momentálne tu máme 5 orgánov, ktoré sú nominované v rámci tohto európskeho rámca, pokiaľ ide implementáciu tohto dohovoru. Európsky parlament je tam takisto, takisto Európsky ombudsman, Európska komisia, rovnako tam má poradnú, poradenskú úlohu, takisto Agentúra pre základné práva a Európske fórum pre postihnutých ľudí, ktoré reprezentuje, reprezentuje občianskú spoločnosť. Všetky tieto orgány majú odlišné funkcie, pokiaľ ide o Eh, osvetu, pokiaľ ide o monitoring o dodržiavania týchto práv. Čiže keď sa iba pozrieme na dodržiavanie týchto práv, to vidíme na ďalšie priesvitke, tak máme minimálne štyri také orgány, ktoré majú takúto úlohu. <laughs> Takže keď sa zamyslíme nad týmto, sa zamyslíme nad týmito úlohami, tak vlastne treba identifikovať tie body, kde sa práva postihujú a potom ako sa to dá napraviť. Takže momentálne tá agentúra pre základné práva nemá ešte mandát na to, aby príjmala jednotlivé individuálne sťažnosti, ale všetky ostatné orgány takúto právomoc majú. Takže pokiaľ ide o parlament, tu máme proces týkajúci sa petícií, kde každý občan môže predložiť takúto petíciu. Máme tu európsky ombudsmana, ktorý má podobný proces, pokiaľ ide o príjmanie sťažnosti ale to sa týka iba nesprávneho zaobchádzania zo strany inštitúcií. Európska komisia má takisto takýto postup a Európske fórum takisto príjima viaceré sťažnosti zo strany posunutých ľudí, ich rodín, organizácií, pokiaľ teda e, tieto majú dočinenia s ich sťažnosťami. Takže máme minimálne 4 takéto ochranné mechanizmy, ktoré e, vlastne fungujú iným spôsobom, ale už fungujú. Takže ako sme už počuli zo strany predsedkyne, Úloha výboru PETI spočíva práve pokiaľ ide o e, sprostredkovanie týchto sťažností relevantným orgánom, či už ide o európsku úroveň, alebo či ide o členské štáty. A na to, aby som to teda zosumarizoval, viacerí poslanci to istotne veľmi dobre vedia, ktokoľvek, kto je občanom Európskej únie alebo organizácia, ktorá má sídlo v Európskej únie, má právo predloženia petícií tomuto výboru. Nie sú to nejaké občianske iniciatívy, nepotrebujete milión podpisov, jeden podpis stačí. A petície samozrejme môžu byť otvorené aj pre mm, ostatných, ktorí by to chceli podporiť. A a máme aj také petície, ktoré dostali viac ako milión podpisov, takže to je veľký úspech. Takže petície zo strany občanov e, sa týkajú problémov, ktoré sa ich priamo týkajú. E, a pokiaľ ide o porušovanie tohto dohovoru, pokiaľ ide o implementáciu Európskeho parlamentu, to znamená v, e, komplexnosti aktivít Európskej únie. Takže jedna z tých našich ťažkostí, keď sa zamýšľame nad dohovorom Európskej, e, Spojených národov, a, pokiaľ ide o ochranu práv, tak musíme lepšie pochopiť práve tie záležitosti, ktoré sa týkajú sféry európskych aktivít, aktivít Európskej únie, pokiaľ ide o implementáciu takéhoto dohovoru. A tieto možno sú komplexnejšie, ako to zvykneme vnímať, eh, keď hovoríme o právnej implementácii a takisto tento výbor je nezávislý od členských štátov, od komisie, pokiaľ ide o vykonávanie tejto predmetnej úlohy. A snaží sa tú škodu alebo újmu nahradiť nesúdnym spôsobom, takže nejde tu o súdne riešenie, ale skutočne o sprostredkovanie týchto problémov patričným orgánom. Máme viac než 2000 petícií každý rok, ktoré tento výbor dostane a to je veľké množstvo práce, kde ten sekretáriat relatívne malý a otázky týkajúce sa e, postihnutých ľudí e, tvoria iba malé množstvo z tohto celkové množstva, takže v podstate ako keby súťažili s ostatnými problémami, či už životné prostredie alebo nejaké iné záležitosti. Ale hoci teda sú iba v malom množstve v porovnaní s celkovou skupinou e, majú veľmi veľký právny význam, pretože ak sa týkajú implementácie dohovoru, dohovoru OSN, tak sú veľmi dôležité v kontexte záväzkov Európskej únie, v kontexte medzinárodného práva. Takže musíme venovať mimoriadnú pozornosť práve tejto, tomuto malému množstvu petícií a slúži k úcti výboru, že takéto vypočutie v septembri, ktoré sa sústredilo práve na petície postihnutých ľudí a toto dnešné vypočutie to takisto slúži k úcti tohto výboru, pretože vlastne uznávate ten význam, ktorí tieto, toto malé množstvo petícií z pohľadu medzinárodného práva zohrávajú. Takže pokiaľ ide o tie petície, už sme to vlastne, čo predstavujú, už som to zmapoval v tej správe, máme to vo forme grafu, Nech, nečakám, že budete, čaka, read, že budete teraz čítať tento text, pretože to je veľmi malými písmenami napísané, ale treba povedať, že je tu veľké množstvo petícií, ktoré sa týkajú viacerých článkov dohovoru OSN a Veľké množstvo petícií, ktoré boli zobrané do úvahy, sú vlastne tie, ktoré sa týkajú takých otázok, ako je sociálne, sociálne zabezpečenie a e, blahobyt. Takže toto je niečo, čo súvisí už priamo s členskými štátmi a sociálnou politikou týchto štátov, ale k tomu sa vrátim, pokiaľ ide napríklad o otázku prístupnosti v životné prostredie, doprava, prístupnosť dopravy pre ľudí, ktorí majú limitovanú mobilitu, takisto otázky týkajúce sa zamestnania, takisto eh, nezávislý život a začlenenie do spoločnosti, takže to by boli možno tie štyri najčastejšie sa objavujúce oblasti. Ale takisto je tu ešte 15 ďalších, člán, eh, ďalších problematik, ktoré sa týkajú článkov, jednotlivých článkov dohovoru Takže v tejto správe vlastne e, poukazujeme na konkrétne príklady a sústredíme sa na to, aby sme vnímali tie petície, ktoré boli vlastne predložené v rámci toho vypočutia v septembri minulý mesiac, ale takisto sústredíme na štyri hlavné okruhy, ktoré sú priamo v prepojení s tou, s tým dohovorom a kde ide o zdieľané kompetencie Európskej únie a členských štátov. Takže prvá je práve tá dostupnosť. Takže viaceré petície, ktoré e, boli obdržané, sa týkajú práve dostupnosti verejnej dopravy. Mali sme petíciu napríklad, ktorá sa týkala dostupnosti železníc e, v Španielsku, e, pokiaľ ide o poskytovateľa týchto služieb konkrétneho Španielsku. Išlo tu o otázku, či to je skutočne v súlade so stratégiou pre postihnutých ľudí na európskej úrovni, pokiaľ ide o patričné predpisy týkajúce sa dopravy. Takže vlastne výbor musí okamžite zobrať do úvahy nielen to, či tu ide o porušovanie práv v rámci toho dohovoru, ale takisto aj to, že či to skutočne spadá do sféry aktivít Európskej únie. Pretože Španielsko ratifikovalo dohovor a je možné, aby španielský občan na základe tejto ratifikácie predniesli, aby španielský občan predniesol takéto sťažnosti, či už v tomto výbore, alebo vo výbore OSN. Ale ak tu ide zároveň aj porušenie nejakej európskej smernice, napríklad smernice o doprave, alebo o, pokiaľ ide o otázku interoperability sietí železničných, tak by to takisto vlastne e, súviselo s nedostatočnou implementáciou európskych práv a automaticky sa to dostáva už aj na úroveň európskej úrovne. V tom zmysle, či Európska únia skutočne konala v dostatočnej miere na to, aby zabezpečila dodržiavanie práv ľudí s postihnutím, ktoré sú zagarantované v ostatných e, dokumentoch. Takže do tejto miere treba e, urobiť všetko preto, aby sa práva postihnutých ľudí dodržiavali v plnej miere. Ak je tu nejaká otázka, ktorú by mohla Európska únia vyriešiť, doriešiť, vylepšiť, či už ide o Španielsko alebo nejaký iný členský štát, tak sa to musí urobiť v rámci e, tých kompetencií, ktoré má Európska únia. To sa týka aj života v komunite, využívania štrukturálnych fondov. Ak dochádza k využívaniu európskych fondov, tak samozrejme toho spada do kompetencie EÚ. Potom zamestnanosť, napríklad nedostatočné transponovanie smerníc EÚ a potom ešte sociálna ochrana, to je ďalšia oblasť. A tu sa dostávame ku koordinácii sociálnych politík. Pety môže konať viacerým spôsobom z vlastnej iniciatívy, napríklad, ale je potrebné aj objasniť úlohu PETI z oči voči právam v rámci CRPD a ďalej vzťahy s ďalšími orgánmi ombudsman, agentúra pre základné práva a tak ďalej. Čiže spolupráca a spoločné predkladanie správ o právach v rámci CRPD je dôležitá vec. Závery tejto správy sú také, že je tu mnoho problémov s postihnutím, ktoré sa vyskytujú, že to publikum je veľmi široké, je tu veľmi široká podpora pre tieto otázky. No a z tohto vyvstávajú trošku komplikované otázky spravovania medzi OSN, EÚ a členskými štátmi ale dá sa urobiť viac, pokiaľ ide o aktivitu PETI v rámci tejto oblasti, či pokiaľ ide o správy z vlastnej iniciatívy, zisťovanie, monitorovanie, spoluprácu s občianskou spoločnosťou a tak ďalej. Je tu viacero procesných vylepšení, na ktoré upozorňujeme v závere správe. Nechcem to všetko prechádzať, ale napríklad rokovací poriadok parlamentu chce, aby sa pety predkladali v písomnej forme, hoci v dohovore je požiadavka Um, uznávania um, znakového jazyka, čiže ako by sa mohli prekladať petície aj v tomto jazyku, ako zabezpečíme to, aby uh, tieto, uh, tieto petície nevyšli zkrátka, um, aby to bolo špeciálne vypočutia na takéto účely tohto typu a ako teda spolupracovať v tejto oblasti. A ako som už spomínal, uh, mimo súdne reakcie, e, definitívny opravný prostriedok, e, kde je tá hranica, e, kam až zajsť. A myslím si, že tu by sme sa nemali báť, báť zajsť čo najďalej. A potom by som chcel ešte upozorniť na oblasti, kde ochrana práv podľa dohovoru možno zachádza nad rámec nášho tajčného vnímania kompetencií EÚ. Výbor OSN vo svojich pozorovaniach zdôraznil zodpovednosť EÚ za koordináciu, pokiaľ ide o zamestnanie, vzdelávanie a ďalšie sociálne politiky, napríklad európsky semester a tak ďalej, intervencie v krajinách memoranda a tak ďalej. A toto všetko tu bolo nadnesené už v septembri eh, počas diskusie. Čiže EÚ má povinnosť koordinovať. Toto je zodpovednosť EÚ, spadá to do jej kompetencií. Eh, čiže otázky v rámci koordinačných politik, v rámci európskeho semestra, toto všetko je rovnako dôležité ako dodržiavanie smerníc, lebo to všetko ešte raz opakujem spadá do aktivít EÚ. Toto by som to uzavrel. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne, pán profesor. Naozaj sa teším, že aj akademická obec podporuje snahy nášho výboru, takže som naozaj veľmi rada, že o tom budem môcť poinformovať aj kolegov, že naozaj môžeme byť hrdí na prácu, ktorú v tomto výbore odvádzame. Ale ešte je toho veľa eh, pred nami, pretože máme ešte veľa problémov, veľa cieľov, takže spoliehame sa na vašu ďalšiu podporu a obrátime sa na vás, keď pôjde o tie ďalšie kroky, o to, ako zájsť ďalej, ako ste spomínali vo vašom vystúpení, tak e, ešte sa dá toho urobiť veľa, pokiaľ ide o kompetencie EÚ a aktivity EÚ. A k tomu sa ešte neskôr vrátime. A teraz dovolte, aby som odozdala slovo kolegyni, moderátorke prvého panelu, pani Rose Estaras Feragut, ktorá spoločne so Soledad Cabeson bude e, predseda, teda pani Cabeson bude predseda druhému panelu a obe sú členky nášho výboru, ja už som to spomínala, majú na starosti rámec e, UNCRPD a sieť EÚ pre osoby s postihnutím a ich práva. Takže nech sa páči, Rosa, máte slovo. Dobrý deň, ďakujem pekne všetkým účastníkom, členom výboru, ale samozrejme všetkým hosťom a organizáciám, ktoré zastupujú osoby s postihnutím. V tomto prvom paneli pôjde o to, ako sa uplatňuje dohovor OSN o právach osôb s postihnutím. V auguste sme mali diskusiu o téme dodržiavania tohto dohovoru v členských štátoch. E, takže Toto sme vyhodnocovali a myslím, že v tomto paneli sa ešte k týmto otázkam vrátime. A pokiaľ ide o, o tie zistenia, niektoré boli pozitívne, ale vydal sa aj rád odporúčaní, pokiaľ ide napríklad o štruktúrálne fondy, kondicionalitu ex ante, pokiaľ ide o prístup k týmto fondom napríklad. No ale Európska únia sama je signatárom dohovoru. A ako signatár aj jej sú smerované niektoré odporúčania. Myslím si, že v mnohých prípadoch ide skôr o otázku politickej vôle naozaj dohovor uplatňovať a tieto odporúčania riešiť. Myslím si, že podujatia typu toho dnešného sú veľmi dôležité, aby sme aj komisiu upovedomili o nedostatkoch pri transpozícii tohto dohovoru zo strany EÚ. OSN nás vyzýva, aby sme prepracovali našu legislatívu tak, aby e, táto e, bola v súlade s, tou, s tým dohovorom a nejde teda o otázku nejakých finančných nákladov, nie ide o otázku naozaj dobrej politickej vôle. Otázka stratégie rodovej rovnosti, teda rodový aspekt, ako to má byť obsiahnuté vo všetkých dokumentoch, vo všetkých stratégiách, lebo doposiaľ tento rozmer v stratégiách nebol dostatočne zastúpený. Rok 2015 je venovaný pritom práve týmto stratégiám. A potom akt o dostupnosti, ktorý požadovala pani Reding, keď bola ešte komisárka, stále to je vec, ktorá nebola uzavretá. Komisárka sa zaviazala do konca tohto roka túto otázku uzavrieť. Aj na toto OSN upozorňovalo. A potom sú tu ešte ďalšie veci, napríklad tie nútené sterilizácie, ochrana dievčat s postihnutím. Čiže ak je niekto postihnutý, tak to nemôže zamenať e, nejaké oklieštenie základných práv a príležitostí alebo možnosti tieto práva naozaj aj požívať. Komisia poukázala na to, že dostávame množstvo petícií v tejto oblasti. Veľa z nich sa týkajú práve osôb s postihnutím. Viac než milión 200 tisíc podpisov bolo na jednej z takýchto petícií a tam išlo o výzvu európskym inštitúciám v súvislosti s transpozíciou smernice o nediskriminácii. Toto je vec, ktorá je blokovaná v rade, takže musíme naozaj tlačiť na to, aby sa táto blokáda prelomila. Čiže opakujem, petícia, ktorú sme dostali s množstvom podpisov univerzálneho charakteru, myslím, že každý môže len súhlasiť a má naozaj zmysel sa zasadzovať za eh, presadenie takéto smernice. Pokiaľ ide o ten prístup, Marakešský dohovor e, súvisí e, s prístupom ku knihám a produktom tlače akéhokoľvek druhu. Takýto prístup e, pre všetkých univerzálny to tiež je vec, ktorá nie je sama o sebe sporná, ale je aj toto blokované už tuším tri roky. Takže znova otázka politickej vôle. Ja som členkou o výbore Júri, my sme na to tlačili, aj Pety na to tlačilo, zatiaľ nedostatočne. Takže toľko z mojej strany a teraz by som dala už slovo Astrid Eichstedt, ktorá pôsobí v kancelárii Európskeho ombudsmana a má na starosti práve oblasť postihnutých, spolupracuje s komisiou a s parlamentom. Toto je taký rámec, ktorý sa vytvoril na pravidelné stretnutia, pokiaľ ide o uplatňovanie dohovoru OSN. Samozrejme, že Európsky ombudsman e, je veľmi aktívny, pokiaľ ide o túto oblasť. Takže rovno dávam slovo Astrid, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, poslanky neposlanci. Európsky ombudsman pani Riley ma požiadala, aby som sa poďakovala za pozvanie a za tú správu, o ktorej sa dnes hovorí. Bohužiaľ, pani O'Reilly dnes eh, v Bruseli nie je. Keby tu bola, tak eh, by tu teraz bola. Proces vstupu alebo prístupu k dohovoru OSN zo strany EÚ bol veľmi dôležitý. Vyhodnocujú sa teda súčasné pravidlá a vyhodnocuje súčasná situácia a e, vývoj za posledné e, roky. A ešte než prejdem k, ku konkrétnym otázkam v tejto súvislosti, chcela by som vám povedať, e, ako pracuje úrad ombudsmana a ako spolupracujem s výborom PETI. Ochrana práv občanov EÚ s postihnutím je súčasťou nášho mandátu v rámci monitorovacieho rámca. Podobne ako výbory PETI alebo CRPD zaoberáme sa sťažnosťami jednotlivých občanov alebo organizácií. My však hovoríme teda o e, sťažnostiach, to je ten terminus technicus, vy máte na starosti petície, ale máme tu teda e, mimosúdne nástroje, s ktorými pracujeme každý občan alebo e, osoba s bydliskom v EÚ alebo nejaká asociácia, organizácia a tak ďalej eh, so sídlom v EÚ môže podať takúto stiažnosť. Tá stiažnosť sa nemusí osobne týkať e, sťažovateľa. e, táto osoba ani nemusí byť právne spôsobila. My sme teda veľmi flexibilní, pokiaľ ide o to, kto môže byť sťažovateľom. Ale tá flexibilita eh, je zúžená, pokiaľ ide o to, čoho sa môže týkať tá sťažnosť. Musí to byť eh, úroveň EÚ, nesmie to byť národná úroveň, regionálna alebo dokonca ešte nižšie úrovne. Ombudsman chce, aby orgány EÚ boli prístupné všetkým osobám eh, s postihnutím. Uh, Európske inštitúcie musia pôsobiť v inkluzívnom, otvorenom a prístupnom prostredí pre osoby s postihnutím. Samozrejme, že sa to týka aj našej vlastnej inštitúcie, úradu ombudsmana a my sa neustále snažíme sprístupniť e, náš úrad a dúfame, že povedomie osôb s postihnutím o nás e, bude väčšie, že sa na nás obrátia, keď budú mať nejaký problém. Uh, Čiže toto si od toho slobujeme. Momentálne pracujeme na konkrétnom opatrení, Ide o to, aby naša stránka internetová bola prístupnejšia. Máme taký malý textík v jednoduchom jazyku. Teda toto pripravujeme v spolupráci s Inclusion Europe. Tlmo, pardon, preklada sa to do všetkých oficiálnych jazykov. Takto ten základný text je teraz v angličtine a prekladá sa do ostatných oficiálnych jazykov tak, aby eh, na našej stránke sa eh, dalo jednoducho zistiť, ako sa obratiť na ombudsmana a čo vlastne ombudsman robí. Takže my máme tento mechanizmus ťažnosti. Toto je snáď najznámejšia úloha ombudsmana. A uviedla by som dva príklady v tejto súvislosti, ktoré sa týkajú ubytovania. E, keď som sa na tú správu, áno, zamestnanosť, dostupnosť a tak ďalej. E, to tam všetko bolo, ale chcela som pokazať na niečo, čo tam nie je tak rozpracované. No a uvediem teda príklad. Osoba so sluchovým postihnutím. Táto osoba chcela ísť e, na test EPSO, ona to bola viac času, požadovala takéto predlženie, ale nedostala ho, tak sa obratila na nás prípad ešte stále prebieha, takže výsledky nemáme, ale čo sme zatiaľ urobili? Obratili sme sa na všetkých relevantných aktérov. A potom Europe RCV, Možno niektorí z vás viete, že Europass CV, uh, eh, teda životopis Europass e, nie je čitateľný strojovo, čiže e, zrakovo postihnuté osoby nemajú možnosť ho nejakým spôsobom vyplniť. E, zrakovo postihnutá osoba požiadala príslušnú agentúru, aby vyplnila tento životopis v jej mene. Čiže išlo o to, aby vždy, keď bude potreba zmeny tohto životopisu, tak to urobila tá agentúra na základe zaslaného e-mailu. No ale no, toto nie je uspokojivé, uspokojivé riešenie Došlo k tomu, že príslušná agentúra spolupracuje s miestnou školou pre zrakovo postihnutých, tak aby sa tento servis vylepšil, aby mm, sa poskytovala um, vhodnejšia služba. Takže to sú také príklady, ale mám k dispozícii aj ďalšie nástroje. Pán Priestley vyzval členov uh, siete, aby sme boli aktívnejší a konali z vlastnej iniciatívy a toto nám presne vyhovuje. Preto sme v roku 2014 otvorili z vlastnej iniciatívy monitorovanie e, dodržiavania zo strany koheznej politiky e, tieto práva, keďže sme dostali viacero stiažností v súvislosti, napríklad investície prostriedkov EÚ do e, výstavby veľkých ubytovacích kapacít. Takže spojili sme sa s aktérmi, s osobami s organizáciami osôb s postihnutím a chceli sme zistiť, ako eh, práva v charte EÚ sa dodržiavajú, ako EÚ toto teda zabezpečuje pri uplatňovaní implementácií koheznej politiky v členských štátoch. A dospeli sme k tomu záveru, a toto možno nie je tradičné vnímanie všetkých, ale my sme dospeli k tomu záveru, že to, že komisia neriadi tieto prostriedky priamo, že toto by sa nikdy nemalo využívať ako argument e, opodstatňujúci nekonanie, ak sa dodržiavajú, pardon, nedodržiavajú e, základné práva alebo hrozí ich nedodržanie. My sme zistili, že sú dôležité určité zlepšenia. Preto sme pracovali 5, pardon, 8 takých usmernení pre komisiu a členské štáty a teraz čakáme na reakciu komisie. Tá by mala prísť v novembri. Ombudsman sa teraz zaoberá aj e, ďalším možným, e, ďalšími možnými e, pre skúmaniami z vlastnej iniciatívy, e, v, napríklad aj v súvislosti s žalým dohovoru o právach postihnutých e, OSN, e, lebo máme pocit, že tam sú určite nedostatky, takže aj tomuto sa chceme venovať. My potom informácie s výborom CRPD zdieľame máme bilaterálne briefingy a jeden z bodov, o ktorých sme diskutovali, eh, bolo eh, zriadenie monitorovacieho rámca pre eh, UNCRPD. Rok 2015 bol relatívne aktívny pre tento rámec, máme však pocit, že reforma je potrebná tak, aby tento rámec mohol fungovať ešte lepšie, aby bol nezávislý, efektívny Mm, veľa sme sa stretávali v roku 2015, úzko sme spolupracovali s partnermi, už sa dobre poznáme, informácie si vymieňame a toto je naozaj veľmi nápomocné. Ale myslíme si, že e, tá štátna strana e, teraz e, to čo konštatoval výbor e, CRPD, e, bude e, aj rešpektovať, pokiaľ ide o nezávislosť, adekvátne financovanie a náležitý právny základ fungovania tohto rámca. Ombudsman využíva všetky svoje právomoci tak, aby sa splňal dohovor povinnosti EÚ z neho vyplývajúce, čiže nezávislé, informované občianstvo, aj pokiaľ ide o osoby s e, postihnutím. Ďakujem pekne. Muchas gracias, Astrid. Pasamos... Ďakujem veľmi pekne. Tým by sme teraz mohli udeliť slovo Konstantinovi Jamalovi. Aha, nie, máme tu eh, zmenu. Eh, slovo má Marta Stickings z oddelenia pre eh, rovnoprávnosť agentúry pre základné práva. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Všetkých vítam, ďakujem za pozvanie e, dnes prísť e, k vám. Žiaľ, e, riaditeľ Agentúry pre základné práva Európskej únie dnes sa nemôže dostaviť, ale preto ma požiadal, aby som sa vám prihovedla ja. Petície a stiažnosti pomáhajú ľuďom aby ich práva sa stavali realitou. V tomto kontexte by som dnes ráno s vami chcela prediskutovať tri otázky. Poprvé, úloha e, e, sťažnosti, v zabezpečovaní štandardov a ako sa to e, v praxi implementuje. Potom budem hovoriť o určitých výzvach pre jednotlivcov, s ktorými sa stretávajú, keď chcú, aby sa ich práva pomocou sťažnosti naplnili. A potom, čo sa dá urobiť na ochranu práv v praxi. Takže eh, na úvod úloha sťažnosti. Členské štáty EÚ a, Európska únia eh, majú povinnosť chrániť eh, práva ľudí, ktoré sú popísané v jednotlivých právnych úpravách, stratégiách, politikách. Tieto štandardy sú tu na to, aby chránili práva ľudí s postihnutím tiež eh, poskytujú platformu, eh, na základe ktorej je možné eh, podávať stiažnosti. Ale toto je najvhodnejšie iba, ak naozaj sa tieto veci pretávajú do praxe, Takýmto príkladom e, sú legislatívy, ktoré e, ako napríklad smernica o rovnakom zaobchádzaní alebo e, akt o prístupe, zabezpečovaní prístupu, nie sú dokončené, čakajú na svoje prijatie a nemôžu teda ľuďom zatiaľ slúžiť. Príležitosť mať prístup k spravodlivosti, môcť podať stážnosť je veľmi dôležitá, aby sa e, zabezpečilo e, správne vymáhanie práv. Je v centre e, toho, čo znamená robiť zo štandardov a princípov na papieri niečo, čo reálne zmení ich každodenný život. Prístup k spravodlivosti dáva jednotlivcom určitú moc práva. Umožňuje im um, tieto svoje práva vymôcť, ak nie sú rešpektované. Ale eh, nejde tu iba eh, o nejaké porušenia. Napríklad nejakými eh, rozhodnutiami je možné ľahšie objasniť význam existujúcich štandardov a poskytnúť usmernenia o tom, ako rešpektovať práva v budúcnosti. A teraz by som chcela hovoriť o výzvach, e, s ktorými sa e, pri podávaní stiažnosti stredávajú e, jednotlivci, ženy, etnické, náboženské menšiny, migranti, lesbičky, gejovia, bisexuáli a podobne sa stretávajú hlavne s tým, že veľmi málo prípadov diskriminácie voči ním je naozaj podchytených Eh, viac než 80 členov etnických eh, minorít a eh, skupín migrantov, prípady diskriminácie, ktoré zažijú, nejako nepodávajú ďalej. Takže tie prípady diskriminácie, o ktorých vieme, sú naozaj len špičkou ľadovca. Tá veľká väčšina ostáva neznáma prečo e, ľudia tak málo e, podávajú e, sťažnosti a bránia sa v prvom rade, pretože ľudia jednoducho nevedia presne o svojich právach. Z našich štúdí vieme, že ľudia vedia veľmi málo o tom, na čo majú právo. Eurobarometer z tohto mesiaca hovorí presne o tomto. Menej než polovica respondentov si bola vedomá svojich práv v prípade diskriminácie Po druhé, e, takisto nemajú dosť informácií o tom, ako e, sa môžu braniť, ako e, sťažnosti podávať. To sa týka informácií o tom, ako fungujú súdy, národné ľudskoprávne inštitúcie, orgány pre rovnosť príležitostí, ombudsmani. Takže je ťažké napokon pre jednotlivcov vedieť, kam sa treba obrátiť. Pre ľudí s Eh, postihnutím. Je to spojené eh, takisto aj s chýbajúcimi eh, informáciami, ktoré by boli dostatočne prístupné. Iba šesť členských štátov poskytuje informácie o tom, kde sa môžu stiažovať, ak sa stretnú s problémami v prípade, že si želajú hlasovať A po tretie, e, tieto možnosti stiažovať sa do sebou často prinášajú e, zdlhavé e, postupy, ktoré sú často aj nákladné. Preto je ťažké, aby ľudia s postihnutím boli na rovnakej úrovni ako iní v prípade ich prístupu k spravodlivosti. Napríklad e, e, ľudia, ktorí e, nie svoj právny v 19 členských štátoch, nemajú priamy prístup k spravodlivosti. Musia najprv znovu získať túto schopnosť, alebo ich zástupca v ich mene musí podať nejakú stiažnosť. A práve v prípade ľudí s eh, intelektuálnymi alebo psychosociálnymi postihnutiami eh, je veľmi dôležité mať možnosť eh, stiažovať sa, ale ťažko táto, často táto možnosť chýba. Tak ako lepšie môžeme chrániť základné práva v praxi? Hm, mechanizmy hájenia svojich práv sú veľmi dôležité. Navi Pile, e, bývalý e, vysoký komisár pre ľudské práva OSN, povedal, že iba presná štatistika môže nám zabezpečiť e, dostatočné informácie, ktoré by sa neskôr mohli pretaviť do efektívnych cieľov a politík, ktoré by sme neskôr mohli správne merať. Dnes ráno, keď sme si vypočuli um, túto štúdiu, sme si opäť uvedomili, aká dôležitá je hodnota eh, výskumu a takisto aj údaje a analýzy uh, orgánu FRA tiež môžu uh, takto pozitívne ovplyvniť príjmanie správnych politík. Uh, vypočutie uh, výboru v septembri je tiež dobrým e, príkladom e, ktorý hovorí, že je potrebné e, dostať tie správne informácie od obetí. Občianská spoločnosť, aj organizácie postihnutých sú tiež ďalší dobrý zdroj. No ale orgány ako PETI, Európsky ombudsman, e, orgány na ochranu e, ľudských e, práv veľmi často potrebujú viac celistvých údajov na to, aby mohli svoje rozhodnutia o ne oprieť. A tu je veľmi dobrá a napomocná expertíza FRA aj ostatných, tak aby zlepšovali možnosť tých, týchto orgánov zaoberať sa stiažnosťami. Napokon je treba eh, organizovať všelijaké kampane, informovať ľudí o ich eh, právach a možnostiach, eh, ako tieto práva uplatňovať. Takisto je nový internetový nástroj s názvom Clarity. Tento nástroj sme vyvinuli s 15 ľudskoprávnymi organizáciami na národnej úrovni ten e, ľudí nasmerováva na tie vhodné e, orgány, na ktoré sa môžu obrať v prípade e, porušenia ich základných práv. Ľudia s postihnutím môžu využívať tento nástroj, ktorý je veľmi prístupný. Momentálne sa nachádza vo svojej pilotnej fáze. Toto je len jeden z príkladov toho, čo je možné urobiť. Nedávne odporúčania OSN k implementácii e, CRPD Európskej únie poskytujú ďalšie usmernenia. Európsky e, rámec má dôležitú úlohu e, v zabezpečení toho, aby sa tieto odporúčania aj realizovali. Výbor PETI jeho práca aj expertiza budú tiež veľmi dôležité. Treba teda eh, pracovať na všetkých týchto úrovniach. Eh, ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo má teraz Katrin eh, Norton, ktorá vedie Európske fórum pre postihnutých ETF. Ona a jej tým nám veľmi pomáhajú Spoločne pracujeme na e, e, realizácii našich cieľov. Ďakujem veľmi pekne e, za toto krátke predstavenie. Zdravíme všetkých tu v miestnosti, aj tých, ktorí počúvajú online. Chcela by som sa venovať jednotlivým bodom, ktoré z časti už dnes aj zazneli, ale je dobre spomenúť to aj z pohľadu EDF, teda Európskeho fóra pre e, postihnutia e, členov na úrovni EÚ aj teda e, nad rámec Európskeho regiónu. Dnes sme tu preto, pretože naša všeobecná funkcia je vlastne poskytovať platformu k európskym inštitúciám pre postihnutých ľudí a zaoberáme sa tiež aj transpozíciou na národnú úroveň, transpozíciou e, zákonov na národnú úroveň a aj monitoringom e, transpozície e, EU práva. A takisto Ehm, máme ehm, už tradične ehm, fungujúcu spoluprácu s Európskym e, parlamentom a jeho výbormi. Chcela by som poďakovať výboru PETI za tento e, hearing, ktorý e, je zorganizovaný naozaj veľmi v aktuálnom čase. Chcela by som opäť zdôrazniť význam dohovoru OSN pre tých 18 miliónov ľudí s postihnutím v EÚ a veľký e, význam e, má práve toto prepojenie práce medzi EU a e, OSN. Toto poskytujú veľmi dobré usmernenia pre ľudí s postihnutím a konkrétne opatrenia, ktoré má Európska únia prijať do roku 2019 sú tam tri otázky, e, ktoré, ku ktorým treba poreferovať do jedného roka. Tie sú teda veľmi naliehavé. Jedna e, sa týka Európskeho e, aktu o Európskeho zákonu o postihnutiach. Potom ide aj o revíziu legislatívy, ktorú spomenula už, ktorá tu už zaznela dnes ráno. Uh, My e, sme takisto v kontakte s výbormi LIBE a s výbormi pre e, zamestnanosť. Je tiež e, pracujú na týchto témach. Ďalší dôležitý bod, ktorý tu už nedazniel, je, že výbor OZN tiež odporúčil, že tu máme tento nezávislý rámec, ale takisto výbor žiada, aby EÚ vytvorila centrálne body vo všetkých inštitúciách. Momentálne e, takýto bod existuje iba na úrovni Európskej komisie, ale chceli by to vo všetkých e, európskych inštitúciách. To je teda tiež niečo, kde myslíme si, že parlament bude zohrávať e, úlohu. Pani predsednička dnes už spomenula, eh, parlament, ktorý má formulovať eh, politiky, má úlohu eh, kolegislátora. To je veľmi odlišné od úlohy kontroly, ale je to veľmi dôležitá úloha, ktorú má vykonávať parlament. Do všeobecnosti teda EÚ víta všetky odporúčania výboru a tešíme sa na ich implementáciu v budúcich rokoch spolu s našimi členmi. A radi sa budeme e, zaoberať aj tými e, bodmi, ktoré boli označené ako tie, ktorými sa treba zaoberať naliehavo. Potom je tam jedno ďalšie odporúčanie, ktoré je veľmi relevantné. Týka sa článku 4.3 e, dohovoru. Ten je veľmi jedinečný, pretože E, žiada, aby sa organizácie pre e, postihnutých zaobrali všetkými otázkami, e, vlastne ktorými sa ľudia s ktorými sa musia boriť ľudia so, s postihnutím. Treba teda vytvoriť naozaj štrukturovaný dialog. To by naozaj pomohlo aj členským štátom a iným stranám. Budúci rok eh, plánujeme vytvoriť aj modelový kódex správania sa. Ehm, to by mohol byť aj eh, príkladom pre to, ako by mali postupovať eh, inštitúcie pri pracovaní svojho kódexu správania sa. Napríklad chýbajú systematické spôsoby konzultácie medzi inštitúciami EÚ v tejto oblasti. Takže to je niečo, v čom by sme mohli spolupracovať navzájom. EDF e bude e, naďalej e, vykonávať svoje teda, úlohy, za ktoré je zodpovedný, zodpovedné. My sme predsedali rámcu za posledné dva roky. Potom sa Aramec rozhodol, aby aktuálne predsedníctvo ešte zostalo trošku dlhšie vo funkcii. Rozhodneme sa teda potom neskôr ako sa bude odovzdávať ďalej e, táto úloha aj sekretária. To je tiež niečo, čo sa bude týkať e, parlamentu. Ako zastupcovia ombudsmana povedali, potrebujeme e, zabezpeči, zabezpečovať nezávislosť. Viem, že je jedna štúdia, ktorú zadal výbor PETI, že sú aj ďalšie mechanizmy, v Európskej únii, ktoré sú veľmi e, zaujímavé, ale keď sa EÚ mala e, rozhodnúť vytvoriť nejaký rámec väčšinou na národnej úrovni, e, to môže byť Národný inštitút pre ľudské práva, preto tak, takéto niečo ale neexistovalo na úrovni EÚ, preto sme vytvorili toto fórum. No a mnohé členské štáty v súlade s článkom 33,3 Ehm, pomáhali teda pomôcť vytvoriť takýto nezávislý orgán, čo si e, vážime a tiež sa tešíme na e, vstupy e, teda, týchto fokálny, tohto fokálneho bodu Európskej komisie pre postihnutia. A napokon by som sa vyjadrila k pár aspektom správy, ktoré sú, myslím, relevantné pre naše ďalšie kroky a postup ako e, zaznelo úvodom, e, ide tu naozaj o úlohu e, ochrany. Treba poskytovať informácie členom, často aj kam sa môžu obrátiť, keď sa chcú stiažovať, aké sú možnosti na úrovni ich členských štátov, ombudsmani, rôzne inštitúcie, súdy alebo samotný výbor COPD. PD. Na e, e, strane 47 je odporúčanie pre e, výboru PETI, je tam zoznam odporúčaní pre tento výbor. Je to niečo, čo je veľmi dôležité, aby ľudia s postihnutím vedeli, kam sa môžu obrátiť, ako môžu svoju petíciu sformulovať. Práve včera sme mali školenie pre členov, ako môžu fungovať, ako môžu spolupracovať s výborom CLPD v Ženeve a diskutovali sme práve aj o tejto téme, ako e, vlastne sformulovať petíciu e, do Ženevy. To je veľmi dôležité pre jednotlivcov, aby naozaj vedeli, e, ako môžem registrovať moju stiažnosť, ako to urobiť správne, aby som dostal odpoveď je teda dôležitá jasnosť, eh, je dôležitý aj tento nástroj Clarity, ktorý je teraz už na internete, ten môže byť veľmi nápomocný. Treba zabezpečiť, aby viac eh, ľudí eh, podávalo tieto oficiálne stiažnosti. Zaznelo tu, že je tu e, miera tých 80 v prípade e, ľudí z menšín, pokiaľ ide o to, že skutočne sa budú stiažovať na porušovanie svojich práv. Neviem, ako je to v prípade ľudí s postihnutím, ale myslím si, že tá e, miera podávania stiažnosti je tiež veľmi nízka. Je dôležité, aby vedeli, kam sa môžu obrátiť v prípade porušenia svojich práv. A pokiaľ ide o tú e, petíciu jedného e, e, milióna, sme veľmi radi, že výbor Pety sa zaoberal touto petíciou jedného milióna postihnutých. To najdôležitejšie, o čo žiadali, bolo rovnosť zaobchádzania to je to najdôležitejšie zo strany EÚ. Treba zabezpečiť práve e, toto. E, takže tešíme sa na e, ďalšiu podporu Európskeho parlamentu. Veríme, že nás podporíte v tom, aby na horizontálnej úrovni sa táto snaha realizovala. Takže to som chcela povedať na záver a dúfam, že teraz spoločne e, sa nám podarí e, pracovať na tom, aby e, ľudia v Európe, aby ich práva sa rešpektovali a ak nie, aby bolo ľahšie pre nich dostať sa teraz spravodlivosti. Ďakujem. Takže teraz tu máme Immaculadu Plasenciu, ktorá sa venuje otázkam postihnutých osôb na generálnom riaditeľstve pre spravodlivosť a jedna z osôb, ktorá najviac pozná e, všetko to, čo sa teda týka otázok postihnutia a je skutočne veľká česť pre nás, že si prišla medzi nás a že nám pomôžeš, takže treba povedať, že vlastne vždy obhajuješ ľudí, ktorí sú postihnutí, ale pre nás to vo výbore to je skutočne veľká česť. Yes. So thank you very much. For me it's also an honor. Ďakujem veľmi pekne. Som skutočne rada, že som medzi vami. Je to pre mňa veľká česť. A chcela by som teraz v stručnosti prezentovať to, ako komisia reaguje na plnenie patričných záväzkov. Takže chcela by som zablahoželať výboru, výboru PETI, za načasovanie implementácie tohto vypočutia dnes. Ako už to odznelo z úst predrečníkov, stretnutie s komisiou, s výborom sa udialo teda v auguste 27. a delegácia Európskej únie, tejto predsedal pán Sirvus, ktorý je generálny riaditeľ DG Employment, na komisii, ale na delegácii boli <clears throat> aj 22 expertov z členských štátov, ktorí sa zúčastnili na tomto vypočutí ako pozorovatelia a my vítame účasť členských štátov v tejto podobe. Je veľmi dôležité uviesť, že rámec, vytvoril takéto podmienky pre patričnú koordináciu. Počas stretnutia boli viaceré otázky, ktoré boli nastolené a hovorilo sa tu o kompetenciách Európskej únii, hovorilo sa tu o oblasti ako zamestnanosť, interný trh, transport, teda doprava, kapacity, migrácia, utečenci, to je veľmi aktuálne dnes e, rozvojová spolupráca, ale takisto aj otázky, interná implementácia tohto rámca v inštitúciách Európskej, pokiaľ ide o zamestnanosť, pomoc ľuďom s postihnutím a tak ďalej a tak ďalej. Dovolte mi teda povedať, že komisia potvrdila tento záväzok, a pokiaľ ide o dosledovanie implementácie tohto dohovoru, ako aj presne sa určil termín, pokiaľ ide o implementáciu. Ako vlastne povedali aj predchádzajúci rečníci, tak mali sme tu tri odporúčania, ktoré si vyžadujú včasnú reakciu zo strany komisie, teda to, čo sa týkalo revízie, deklarácie o kompetenciách, takisto pokiaľ ide o úlohu Európskej komisie a participáciu na rámci a takisto prijatie patričných predpisov ohľadne dostupnosti. Myslím, že bezprostredná reakcia komisie je príprava stiahnuť sa z tejto rámca. Táto otázka bude prediskutovaná na najbližšom stretnutí. To bude pravdepodobne posledné stretnutie, na ktorom sa komisia zúčastní. Takže, ako som už povedala, tak ako si to vyžaduje výbor, máme tu koordináciu a spoluprácu s viacerými zúčastnenými stranami a snažíme sa zabezpečiť správnu implementáciu. To znamená, máme tu plány, ktoré má byť zacielené práve na stretnutie s občianskou spoločnosťou, na to, aby sme hovorili o týchto odporúčaniach a implementáciách. Takisto sme mali vnútorné interné stretnutie na komisie, aby sme a tieto odporúčania poslali ďalej na úrovni služieb, na ostatné generálne rediteľstva a budúci týždeň na komisii plánujeme stretnutie s členskými štátmi na vysokej úrovni, pokiaľ ide o predstaviteľov členských štátov a takisto plánujeme v kontekste prípravy na implementáciu ďalšiu revíziu implementácie stratégie kde pripravujeme správu o pokroku, e, budeme mať verejnú konzultáciu a obsiahne sa tam aj verejná konzultácia, kde budeme hovoriť o otázkach problémov postihnutých ľudí s mentálnym porušením, narušením a by sa aj v tejto oblasti zaznamenal nejaký pokrok v tejto stratégii v kľúčových otázkach. Let me devote a couple of words to um, some of... Takže pár slov k tým kľúčovým odporúčaniam. Už som spomenula ale budeme mať teda tú správu o pokroku, pokiaľ ide implementácii stratégie, ale sú tu ešte ďalšie urgentné odporúčania. Chcel by som povedať, že komisia pripraví zoznam európskeho aký,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 Takže e, ide tu o pilotnú iniciatívu, ktorá podľa nášho názoru zabezpečí dobré výsledky, ktoré mm, budú apelovať na aj zvyšné členské štáty, aby spolupracovali. Sme radi, že máme pozitívne pripomienky zo strany výboru, pokiaľ ide o vzťahy, pokiaľ ide o e, rozboj a štrukturálne fondy, ale takisto sa tešíme tým odporúčaniam, ktoré tu zazneli v kontexte ombudsmana a budeme detálne sledovať predmetnú implementáciu týchto finančných prostriedkov. Vzhľadom na rodové otázky komisia pracuje na novom štarte, aby sa venovala otázke vyváženosti pracovných príležitostí a to sa zoberie do úvahy. Um, a tie ľudské práva a akčný plán s nimi súvisiaci, o ktorých sme hovorili, to sú takisto prioritami, ktoré sa týkajú prístupu k občnému protokolu. A ešte by som chcela pripomenúť, že komisia pridala ná, prijala návrh roku 2008, o ktorom sa diskutuje. Na záver chcem povedať, že napriek stiahnutiu z tohto rámca komisia bude pracovať na otázkach a aktivitách, ktoré sa týkajú ochrany a monitoringu v rámci svojej činnosti. Budeme organizovať aj naďalej to pracovné fórum tohto roku a budeme podporovať stretnutia národ, národných rámcov, tak ako to je koordinované z toho európskeho rámca, ako sme robili aj v minulosti. Bude tu konferencia 7. a 8. decembra, kde komisia oslaví Európsky deň osôb s postihnutím a samozrejme budú tu zastúpené mimovládne organizácie. Organizuje sa to s fórum pre ľudí s postihnutím a Pokračujeme v našich školeniach, pokiaľ ide o tento dohovor, tak interne ako aj externe. Pokračujeme aj v oblasti financovania mimovládnych organizácií. A je tu veľké množstvo šťastností, ktoré ľudia posielajú a my ich spracúvame. Je dôležité zdôrazniť snahy zberu štatistik na európskej úrovni a takisto pokiaľ ide o prípravu ukazovateľov, ktoré pomôžu monitorovať dohovor. Naše snahy monitorovať otázky postihnutia v európskom semestri budú posilnené v zmysle cieľov vzdelávaní a rizika chudoby, a pokračujeme v príprave aj pokiaľ ide o tú správu skupiny na vysokej úrovni, ktorá sa má sústrediť na zamestnanosť. A táto správa o implementácii charty základných práv. Máme tu sekciu, ktorá sa týka implementácie práv ľudí s postihnutím, s odvolákom na CRPD a posledná vec posilnenie úvah práv ľudí s postihnutím v zmysle prípravy vyhodnotenia dopadovej štúdie, ktorá slúži ako základ na predloženie nových návrhov, ktoré majú v tejto oblasti byť pridané. Ďakujem veľmi pekne. Muchas gracias, Inmaculada. Pasamos ahora a un, a un... Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k videu autore Tajan Tati, ktorý je členom komisie. A OSN, pokiaľ ide o ľudí s postihnutím a vlastne má veľké skúsenosti. Máme tu zaslané video, kde sa budeme venovať stanovisku výboru OSN ohľadne týchto tém. Dámy a páni, ctení kolegovia, je mi skutočne veľkou cťou, že som súčasťou tohto verejného vypočutia. Je mi veľmi ľúto, že vás nemôžem dnes vidieť osobne vzhľadom na záväzky, ktoré som mal a nemohol som sa ich vzdať, ale budem sa snažiť teda využiť modernú technológiu a posielam vám tento môj príspevok prostredníctvom videosignálu. Chcem sa poďakovať organizátorom za flexibilitu a za to, že umožnili komunikáciu takýmto spôsobom. Vo svojej prezentácii sa budem snažiť stručne venovať kľúčovým otázkam nastoleným počas posledného historického dialógu medzi Európskou úniou a Výborom pre osoby s postihnutím na úrovni OSN, ako aj revíziu e, správy z vlastnej iniciatívy Európskej únie ohľadne implementácie dohovoru o o právach osôb s postihnutím. Je to historická príležitosť, pretože to bolo poprvýkrát, že, kde vlastne medzinárodná regionálna organizácia sa zaangažovala do interaktívneho dialogu s orgánmi, pokiaľ ide o ľudské práva. Predovšetkým v kontexte dnešného vypočutia by som sa chcel podeliť s vami z e, Európskou úni- o, o problematike, že Európska únia stále neratifikovala občný protokol o dohovore o právach e, ľudí s postihnutím, ktorý by mal umožniť individuám predložiť sťažnosti o, poten, o potenciálnych porušovaniach práv a e, ľudí s postihnutím. A preto apelujem, by mal výbor apelovať na Európsku úniu, ratifikovať tento občný dohovor a dúfame, že to bude ratifikované čo možno najskôr. Samozrejme, očakávame, aby Európsky parlament v tom bol zaangažovaný výbor eh, vyjadril po eh, vyjadril, že nie je spokojný, pokiaľ ide o prierezovú analýzu, pokiaľ ide o právny rámec a politický rámec Európskej únie, pokiaľ ide o harmonizáciu s ustanoveniami tohto dohovoru. Preto výbor odporučil Európskej únie urobiť a vypracovať takúto analýzu a spojiť ju so strednodobou revíziou stratégie Európskej únie pre obdobie 2020, ktorá vlastne e, stojí tesne pred revíziou strednodobou. Takže tento výbor poukázal na to, že takýto výsledok takto analýzy by mal byť akčný plán, pokiaľ ide o implementáciu dohovoru v rámci Európskej únie, zo strany Európskej únie a všetkých orgánov, inštitúcií a ostatných agentúr. Ďalej, napriek viacerým chválihodným individuálnym konzultáciám na báze ad hoc, ktoré viaceré orgány Európskej únie pripravili s predstaviteľmi organizácií ľudí s postihnutím. E, tento výbor e, sa vyjadril, že ešte stále nie je komplexný stály mechanizmus na konzultácie. Preto odporúčame, aby Európska únia zriadila štrukturovaný dialog pre ľudí s postihnutím posledníctvom ich organizácií, vrátane detí, ktoré sú postihnuté, ako aj žien a detí s postihnutím, prostredníctvom týchto organizácií, aby sa vyčlenili konkrétne rozpočtové prostriedky na takýto štrukturovaný dialog, aby sa takýto rámec mohol realizovať e, v celej jeho komplexnosti. Takisto sme si všimli, že bohužiaľ Európska únia ešte stále neprijala patričné zákony ohľadne dostupnosti. Sme radi, že sme počuli niektoré vyjadrenia poslancov Európskeho parlamentu o stanovisku Európskeho parlamentu k tejto téme a dúfame a počítame teda s podporou Európskej únie, pokiaľ ide o prijatie tohto patričného dokumentu v e, rámci 12 mesiacov. Tento výbor sa vyjadril, že máme rôzne právne predpisy, pokiaľ ide o oblasť e, rovnakého zaobchádzania v oblasti sociálneho zabezpečenia, zdravotníckého systému, ako aj vzdelávania, ktoré prijala Európska únia, ale nie je tu explicitná prohibícia, pokiaľ ide o e, poškodenia, ktoré vychádzajú z diskriminácie. A preto my odporúčame takýto prierezový um, právny predpis, ktorý by vlastne takýmto spôsobom zamedzil diskriminácii v tých oblastiach, ktoré boli spomenuté. A takisto by som chcel stanoviť teda povedať to, že uh, v tejto oblasti treba urobiť patričné kroky dopredu. Áno, toto verejné výpočutie predovšetkým o monitoringu a jedna dôležitá súčasť tohto dialógu sú vlastne aj pozorovania, o ktoré by som sa chcel s vami podeliť predovšetkým pokiaľ ide o súvislosti, ktoré e, súvisia s článkom 33. E, ustanovenia článku 33 bohužiaľ neboli v plnej miere implementované keď Európska únia zriadila monitorovací mechanizmus na monitorovanie implementácie dohovoru. Konkrétnejšie, Európska komisia bola ustanovená ako také centrum, ako aj pokiaľ, a, a, ale aj ako člen takéhoto monitorovacieho rámca. A to môže viesť k možnému konfliktu záujmov. Preto výbor odporúčil, Európskej únii, aby urobila také opatrenia, aby došlo k náprave a zmenil sa tento monitorovací rámec, aby to bolo v plnej miere súvi- v súlade s parížskými princípmi, aby sa zabezpečila nezávislosť, aby sa vyčlenili dostatočné rozpočtové prostriedky na efektívne fungovanie, na to, aby sa zabezpečila aj možnosť predkladania jednotlivých oznámení, ktoré by takisto boli v súlade s parížskými princípmi a v neposlednom rade vlastne aj s článkom 30 na to, aby sa zabezpečila efektívna participácia osôb prostredníctvom ich reprezentujúcich organizácií takýto monitorovací mechanizmus. Takže ja túto stručnú prezentáciu už e, postupne ukončím, ale je tu ešte jedna vec, ktorú by som chcel spomenúť ide tu o niečo, čo vlastne vnímame v Európskej únii počas posledných mesiacov, súvisí to, súvisí to s vlnou migrácie, výbor odporúčil Európskej únii, aby prijala opatrenia, ktoré sa týkajú humanitárnej pomoci krokov, aby tieto boli v plnej miere k dispozícii a inkluzívne aj pre ľudí, ktorí majú postihnutie aby jednoducho takéto osoby neboli vynechané e, z tohto procesu pomoci v prípade takejto krízy. A v neposlednom rade je tu ešte e, zoznam viacerých odporúčení, ktoré vlastne tento výbor predložil Európskej komisii a jedno z týchto odporúčení je napríklad špecifické e, špecifické rokovania ohľadne informačných komunikácií. Je veľmi dôležité, aby všetky verejné podujatia, ktoré sa konajú vlastne v rámci rozmanitých európskych inštitúcií, aby tieto e, boli dostupné pre ľudí s postihnutím, aj boli k dispozícii aj webové stránky a my s potešením e, vnímame, že sa už do tohoto procesu zakomponovalo aj využívanie e, jazyka pre nevidiacich a predsa len by bolo dobre ešte to doplniť aj o také formáty textu, ktoré sa dajú ľahko čítať pre ľudí so zrakovým postihnutím aby sa to potom dalo konvertovať alebo preložiť do takýchto formátov pre ľudí. Takže ďakujem vám veľmi pekne za vašu pomoc a ak by ste mali nejaké otázky alebo pripomienky, tak sa budem tešiť, ak budem môcť na ne zareagovať. Teším sa na ne, ak ich sprostredkujete vašim organizátorom a ja urobím všetko, čo dokážem na to, aby som na ne zareagoval. A ďakujem vám už vopred a ďakujem za pozornosť.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 postihnutých. No a teraz, ak máte záujem položiť nejaké otázky, tak máte tu možnosť, nech sa páči. Stephen should speak first because I know she's the rapporteur in one of the relevant committees. So, um... Neviem, či by nechcela pani Stevens vystúpiť predo mnou, lebo ona je spravodajkyňa v gestorskom výbore. Hm, dobre, tak ak nie, tak vystúpim. You've done this hearing. Ja sa veľmi teším z tohto vypočutia, z toho, že uh, sa zaoberáme touto otázkou. Dovolte mi, aby som poblahoželal výboru k organizácii tohto výboru, tohto zasadnutia, teda zdostupnenie v čo najväčšej miere, lebo ide o článok 4 odsek 3 dohovoru a týmto postupom vlastne idete príkladom aj iným výborom, takže gratulujem k tej organizácii. Druhá vec, toto vypočutie máme preto, lebo chceme, aby ten dohovor bol implementovaný lepšie práva osôb s postihnutím, s postihnutím čiže kladím sa, ako to vylepšiť, ale dôležité povedať už takto v úvode, že prínos tohto dohovoru medzinárodne a to, že aj EÚ je signatárom, že toto už je um, naozaj veľa a že je to najlepšia vec, čo sa uh, vo svete osôb s postihnutím stalo uh, naozaj za 10 ročia, uh, čiže je to naozaj veľký pokrok. Toľko teda na úvod, ale samozrejme, že musíme našu prax preskúmať a preto toto vypočutie a aj sa teším, že tu všetci takto môžeme byť. Kladím si otázku, pokiaľ ide o ten proces a výsledok, dnes ráno, keď to budeme snažiť nejako uzavrieť, tak je dôležité, aby sme poukázali na tie výsledky a nielen nejaké zlepšovanie e, procesov, pretože my sme signatárom už e, od roku 2009, to bolo pred 7 rokmi, takže môže nám niekto prosím povedať, že nejaká posunutá osoba niekde v Európe teraz sa jej zlepšil život vďaka tomu? A že keby sa nebol ten dohovor podpísal, tak by tomu tak nebolo, že naozaj zavážil ten dohovor e, a to, že EÚ je signatárom, že to zlepšilo niekomu život? Možno nám poviete, že sa na to nedá odpovedať teda chceme, aby sme si vypočuli nejaké konkrétne príklady, v tej štúdii nejaké sú, ale viem, že niekedy je zložité e, napríklad identifikovať e, napríklad osoby, ktoré e, využili možnosť e, podať petíciu, a inak by to neboli urobili. A potom tie odporúčania viac e, z, iniciatív, z vlastnej iniciatívy, viacej zisťovania v teréne. Ale to sme mohli robiť a aj sme to robili, aby sme to boli robili. Takže aké extra e, môžeme robiť, alebo čo môžeme robiť inak vzhľadom na to, že máme záväzky vyplývajúce z dohovoru. Tretia vec zástupcovia výboru PETI v tom rámci EÚ, tí iste vystúpia a pohovoria o tom a bolo by naozaj zaujímavé e, napríklad sledovať, ako oni komunikujú s vašim výborom a čo sa potom e, v reakcii na to deje, lebo ten výbor e, CRPD je jediný, ktorý má nejakú prému úlohu, čiže možno by sme my mohli na tomto vypočutí prísť s konkrétnymi návrhmi o tom, či dochádza k takémuto predkladaniu správ, e, či na to reagujete nejakými odporúčaniami, tak ako sa to uvádza v tej správe, že možno v sekretariate by mohol byť niekto, kto to bude mať formálne vo svojich úlohách a tak ďalej. Čiže aby e, tento výbor mohol príjmať naozaj konkrétne kroky krátko, stredno a dlhodobé. A ja viem, že Helga vo svojej práci, a nielen ona, ale aj e, ďalší, sa zaoberajú e, teda monitorovaním e, dodržiavania v rámci EÚ. E, nie je to len náš výbor, ale aj LIBE, EMPO a tak ďalej. Myslím si, že nemôžeme naozaj teraz pokryť všetky otázky a odpovede v rámci tohto vypočutia. A na záver, áno, smernica o nediskriminácii a akt o prístupe. Toto je vec, ktorú by sme chceli pretlačiť. Parlament e, hlasoval za, celý Európsky parlament e, toto požaduje. Takže toto nejako nemôžeme ho do súvislosti s dohovorom, ale zároveň áno, tým, že našim priateľom v komisii a v rade povieme, že to oddialovanie je nepriateľné vzhľadom na ďalšie veci, ktoré oni podpísali a e, zaviazali sa dodržiavať. Čiže oni konajú pokrytecky, e, nedržiavajú svoje vlastné sľuby, takže ak chcú naplniť slova činmi a um, naozaj ľudia to od nich očakávajú, takže áno, do toho príjmite tú legislatívu a Európsky parlament uh, je teda ochotný ísť touto cestou a túto legislatívu schváliť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ak dovolíte, vyjadrila by som sa aj ja Dala by som aj skôr priestor ostatným, ak sa chcú vyjadriť. Ja si myslím, že dohovor OSN je naozaj veľmi zásadný, lebo všetci, ktorí sa zaoberajú osobami s postihnutím a ich právami, tak e, sa zúčastnili e, prípravy toho textu. Toto je dobré z hľadiska sensibilizácie sú tu také úvahy, iný uhol pohľadu, inklúzia, rovnaké podmienky na pracovisku, rovnaké možnosti, teda rovnosť príležitosti a tak ďalej. A ja si myslím, že to je naozaj taký referenčný bod, taká referencia a obávam sa, že nám to trošku dlho trvá, uplatňovanie toho, čo je stanovené v dohovore, napríklad inkluzívne vzdelávanie, veľmi dôležitá vec. To sú povinnosti, aj pokiaľ ide o trh práce, ale sú tu ťažkosti v členských krajinách. Tie reformy sa nerobia tak, ako by sa mali. Princíp diskriminácie napríklad ešte stále nie je všade transponovaný, či už ide o dôvody rasové, rodové a tak ďalej. keď sme hovorili s komisiou, tak e, vždy bola prvá téma obchod, potom sa to rozšilo na ďalšie. Ale aj tak mám pocit, že to, čo robíme, prispieva plňabenšom k sensibilizácii, aj keď to e, môže byť iba taká klapka v mori, e, že to veľa nezávaží, ale naozaj tá sensibiliza- sensibilizácia nastáva. Čiže taká zmena nastavenia toto je po najmenšom hodnota toho dohovoru. Komisia je pre mňa kľúčová, cestovná mapa, ale všetko nevyrieši. A teraz Helga, nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne. Ďakujem to, že ste prišli. Dovolte mi, aby som sa poďakovala aj výboru pre petície za to, že zorganizoval takéto vypočutie. Naozaj je veľmi dôležité vypočuť si takéto príspevky, tak ako povedal predrečník, je dôležité, aby sme išli príkladom ostatným výborom hlavne pokiaľ ide o možnosť prístupu do tejto miestnosti, lebo je naozaj veľa schôdzí, ktoré nie sú osobám s postihnutím dostupné. aj to sú predsa občania Európy, ktoré, ktorí majú rovnaké práva ako akokoľvek iní občania. A Toto musíme mať neustále na zreteli. Ja mám otázku súvisiacu s inklúziou Ešte raz opakujem, že je dôležité ísť príkladom, takže ďakujem za to, že ste toto vypočutie takýmto príkladom urobili. ste viete, že som spravodajkyňa k implementácii dohovoru OSN, dohovoru CRPD. Pracujem na tom vo výbore pre e, zamestnanosť Spolupracujeme na tom s výborom Libe, aj tam sa do toho zapája. A vo výbore pre petície tiež túto tematiku sledujeme. Organizácia občianskej spoločnosti pre osoby s postihnutím, IDF v rámci EÚ a tak ďalej. Toto je hlas ľudu, hlas postihnutých a je dôležité, aby tento bol v diskusii vypočutý. Čiže aby ľudia s postihnutím mohli ale eh, hovoriť eh, sami, aby to neboli len asociácie, ktoré ich združujú alebo ktoré haja ich eh, záujmy, ktoré budú hovoriť v ich mene. Ruská komisia oficiálne vyhlásila že sa stiahuje z európskeho rámca, pokiaľ ide o CRPD, teda že odporúčania toho monitorovacieho výboru budú ale dodržiavať a tiež som bola v Ženeve e, súčasťou toho konštruktívneho dialogu a chcem sa poďakovať komisii. Naozaj ďakujem za to ako spolupracujete s monitorovacím výborom a v parlamente. Dúfam, že sa nám podarí zachovať konštruktívnu spoluprácu v rámci štruktúr EÚ lebo všetci máme svoj diel odpovednosti a zohrávame určitú úlohu pri implementácii dohovoru OSN. A som si istá, že sa nám nájde nejaký spôsob, ako by sa mohla napriek všetkému komisia zúčastňovať. A ja som si istá, že komisia s nami bude naďalej konštruktívne spolupracovať. Ďalej som si všimla, že sa tu hovorí o dostupnosti v súvislosti s týmto dohovorom. Je to vec, ktorá predmetom diskusie už istý čas. V USA majú už od 90. rokov legislatívu o prístupe 25 rokov oslávili e, tohto roku American Disabilities Access Actu a my naozaj zaostávame. Zaostávame o štvrť storočia, toto je naozaj hamba, je to smutné, pretože naše krajiny poukazujú na ľudské práva a rovnosť príležitostí dlhodobo, historicky. Uh, ale pokiaľ ide o postihnutých, tak tam je potrebné ten prístup určitým spôsobom zmeniť, teda rovnosť príležitostí, rovnaké práva aj poskytnutím dostupnosti prístupu. Máme tu príklady krajín, ktoré mm, sa týmto zaoberajú úspešne už mnohé roky, takže možno ich využiť ako príklad. Dohovor z roku 2000 o rovnosti príležitostí, ktorý podpísala EÚ, to sa ale týka iba zamestnanosti a je dôležité, aby toto bolo uplatňované pre postihnutých nielen na trhu práce, ale aj v sociálnej oblasti, v vzdelávaní, a tak ďalej. Nie iba v oblasti zamestnanosti. Rovnosť, rovnoprávnosť eh, musí nám zaplatiť vo všetkých oblastiach života. Takže teraz čakám na konkrétne návrhy, pokiaľ ide o mm, rovnaký prístup, eh, o možnosti prístupu pre osoby s postihnutím po celej Európe. A teraz k samotnej správe ktorú teraz začínam eh, vypracovať. Teším sa naozaj na príspevky všetkých. Ďakujem pekne. Muchas gracias, Helga. Ďakujeme pekne, Helga. Áno, áno. Máš úplnú pravdu. Niekto ďalší chce vystúpiť? Nech sa páči, Eleonor. Po... Ďakujem veľmi pekne. Chcela som sa vyjadriť hlavne preto, aby som poďakovala dnešným rečníkom v tomto prvom kole vystúpení. Myslím, že naozaj je veľa práce v tejto oblasti a žiaľ príliš často Európa sa stretá e, s, ťažko sa teraz počíva v tých rozdieloch medzi e, praxou a teóriou. Veľmi často práve v tomto výbore pre petície vidíme, ako uplatňovanie e, zákonov a usmernení ktoré e, vlastne príjmame, sa nestretávajú, e, sa neuplatňujú e, do reality v živote ľudí, s ktorými diskutujeme. Takže je tu veľký rozkol, žiaľ, medzi praxou a teóriou. Takže tej práce, ktorá je pred nami, je naozaj veľa. A ja by som chcela teda zdôrazniť to, čo zaznelo, teda, že v Európe naozaj chýba smernica o e, prístupe a teda vyzývame týmto komisiu, aby e, si túto úlohu osvojila a vypracovala nový návrh. Spomnuli sme aj o, odblokovaní, o, o, o bloku e, smernice o postihnutiach e, na rade. Je to neakceptovateľné, aby menšina krajín e, smernicu takto blokovala. Ide naozaj o to, pretože rovnováhy, ktoré sa na rade vytvárajú, sú žiaľ postačujúce na to, aby zabranili priebeh e, našej e, práce ako e, spolu zákonodarcov v EÚ. Ja sa tiež pripájam k tomu, čo už tu dnes zaznelo. Dúfam, že naše úsilie už e, čo skoro e, sa pretaví do konkrétnych výsledkov v praxi. Veľmi ma tiež e, zaujíma aj ďalšia, ďalšie pokračovanie našej diskusie, aby som mohla naň zareagovať. No, si. Ďakujeme, Leonora. Takže témy nediskriminácie a prístupu a príslušné právne rámce sú veľmi dôležitá. Teraz Beatrice, ďakujem pekne za toto vypočutie. Dovolte mi, aby som sa poďakovala všetkým účastníkom. Naozaj musíme konať rozhodnejšie v tejto oblasti. Rovnosť príležitostí, rovnoprávnosť. Toto je nemysliteľné bez prístupu k takýmto možnostiam. Pre mnohých to začína už len informovanosťou, možnosťou, o možnosti tieto veci využívať. A potom je tu ešte kopa prekážok nielen legislatívneho, ale naozaj fyzického charakteru. Ja si myslím, že tu máme s naozaj veľmi širokou problematikou. Dôležité je upratať si pred vlastnými dverami, aké omeškanie má samotná EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie predpokladov na rovnosť príležitosti. A rada by som vyzdvihla v tejto súvislosti úlohu výboru pre petície. Hoci Ide o špecifickú vec. Marakešskú dohodu e, tu máme pred sebou a naozaj sa tým môžu veci pohnúť vpred. Pred pár rokmi to bola jedna z malá iniciatívy, ktoré sa hýbali. No a vo výbore pre petície sme prijali viacero žiadateľov. A myslím, že vec je jasná, máme jasný mandát. A pokiaľ ide o dohovor OSN, máme v e EU krajiny, ako napríklad Nemecko alebo Taliansko, kde sa vyhovárajú pokiaľ ide o prístupenie, celé to vysvetľujú nejakými problémami s kompetenciami. Máme ale právne oddelenia, ktoré sú naozaj kompetentné a oni vo svojich stanoviskách potvrdzujú, že ide o čisto európsku právomoc, teda že naozaj neexistuje dôvod, prečo uh, by sme nemali ratifikovať tento dohovor. My sme volení zastupcovia občanov, čiže dôležité, aby sme reagovali, zaslali predsedovi rady list, v ktorom požiadame, aby táto dohoda bola ratifikovaná čo najrychlejšie. Tento výbor pritom môže zohrať dôležitú úlohu ako nástroj v rukách európskych občanov, v službách európskych občanov, aby takéto blokády na úrovni inštitúcií ktoré dobre nefungujú, konkrétne ho na mysli radu, aby takéto blokády e, nebrzdili iné inštitúcie, ktoré fungujú dobre a aby sa naše právne záväzky mohli dodržiavať. Čiže ešte raz ho chcem zopakovať, že chceme naozaj skutočný výsledok, čo možno najskôr. Áno, ďakujem pekne, Beatrice. Plne s tebou súhlasím. A ešte sa niekto hlasil? A tým by som už zoznam so rečníkov uzavrela a prejdeme k ďalšiemu panelu. Nech sa páči. Ďakujem vám pekne, pretože Ja som z Európskej federácie ťažko e, e, počujúci. Ďakujem vám pekne za toto vypočutie. Pre nás je veľmi dôležité a takisto pre všetkých občanov e, s problémami s počutím. Problém pre nás je, že smernica, ktorá si napríklad zaoberá prístupom k audiomediálnym obsahom je slabá, nie je správne implementovaná. A my naozaj veríme, že to o, e, e, o, o postihnutiach to vyrieši Žijem vo Veľkej Británii. U nás sa začalo diskutovať o našej komisii, e, komisii ľudských e, práv a ako zastupuje vo Veľkej Británii e, ľudí s postihnutým. To, na čo sme prišli, je, že 96 tisíc ťažností zaznamenala táto komisia a napriek tomu od roku 2007 sa venovala iba jednému prípadu, ktorý sa týkal postihnutia. Keď hovoríme o európskych občanoch, e, ktorí majú možnosť e, podať stiažnosť napríklad na výbor pre petície, v prvom rade e, sa musia snažiť riešiť túto situáciu vo svojej vlastnej krajine. V Veľkej Británii, ak sa snažíte riešiť diskrimináciu kvôli postihnutiu, Ide o to, aby jednotlivec najprv spustil e, nejakú právnu, e, právne konanie a žiaľ e, právna pomoc im je odňatá v prípadoch, kedy ide teda o, o postihnutie. Takže je to naozaj veľmi, veľmi zvláštna situácia. Ja by som sa chcela dozvedieť, ako by bolo možné ju prekonať. Sí, muchas, muchas gracias. Eh, efectivamente es uno de los temas que tratamos aquí también. Ďakujem pekne. To je jedna z mnohých eh, tém, ktorými sa stále znova zaoberáme tu na našom výbore, teda prístup k tým jednotlivým orgánom aj na národnej úrovni, tak eh, ako by mal fungovať podľa zmluv. Chcel by zareagovať niekto z panelistov na to, čo zaznelo? Ak nie, tak by som chcela poďakovať eh, ešte raz všetkým, ktorí sa zúčastnili. Som naozaj toho názoru, že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 veľká výzva konečne ukončiť diskrimináciu eh, voči ľuďom s postihnutím. Eh, mali sme tu eh, práve prvý panel, ktorý bol veľmi dôležitý a zaujímavý nie nielen kvôli vystúpeniam, ale aj tým odlišným témam, ktoré panelisti načrtli a z ktorého vyplývajú teda tie jednotlivé výzvy. Veľa nedostatkov tu ešte je a skutočne sú to veci zásadne dôležité pre život mnohých ľudí. A ja by som sa chcela tom, tomuto venovať tak pozitívne a optimisticky. Chcela by som zdôrazniť úlohu inštitúcií, v tomto procese zlepšovania a je dôležité, aby sme tu mali spoluprácu medzi jednotlivými orgánmi a miestami na eh, úrovni členských štátov, komisie, parlamentu, hlavne teda jeho výboru pre petície. Ja sa pripájam k tým požiadavkám, k tomu, čo tu zaznelo. Výbor pre petície je veľmi dôležitým zrkadlom a e, pre občanov, a veľmi dôležité pre občanov, aby bolo možné ich hlas e, si vypočuť, aby, sme, aby sa tí, ktorí boli diskriminovaní nejakým spôsobom, e, dočkali nápravy Dostávame teda e, každoročne značný počet petícií. V druhom paneli by sme sa chceli zaoberať práve niektorými e, z nich. Ide o dôležité téma, obzvlášť pre občianskú spoločnosť a inštitúcie, ktoré nás e, žiadajú o riešenia, o reakcie. Článok 19 dohovoru tu treba spomenúť článok 9, kde ide o prístup, alebo 21, kde e, ide o slobodu e, názoru. Toto sú články, e, ktoré sa opierajú petície a ide tu aj o našu úlohu pri ratifikácii zmluvy z Marrakeša. Vystúpia viacerí experti, z z iných organizácií, ktorí um, sa podelia s nami o svoje znalosti. Chcela by som už uh, im udeliť slovo. V prvom rade Kiara Bonano, ktorá pôsobí v Taliansku ako advokátka. Nech sa páči. Buongiorno. Approfondire Dobrý deň. E, chcela by som sa vyjadriť k štúdio legislatíve na ochranu e, ľudí s e, postihnutím. V Taliansku takéto zákony máme, sú na papieri, ale v praxi veľmi dobre nefungujú. Máme tu napríklad v, v, v, Neme, v ne, máme tu napríklad e, nemeckú legislatívu, kde sa stručne spomína House for Heim, e, takže najprv treba mať e, starostlivosť doma predtým, než by sa ľudia mali presťahovať do nejakých sociálnych zariadení. Je to veľmi jednoduché a takéto jednoduché sú aj bezpečnostné opatrenia v e, lietadlách. E, na začiatku, vysveč, e, keď, keď sadnete do lietadla, sa letušky vysvetľujú bezpečnostné opatrenia, napríklad keď chýba kyslík, vysvetľuje sa ak je vedľa vás nejaká e, osoba, ktorá má ťažkosti, či už je to dieťa alebo niekto s postihnutým, že najprv si máte dať e, vy masku na tvár, až potom máte pomôcť e, tej osobe, ktorá sedí vedľa vás. A to je preto, že je to jediný spôsob, ako zachrániť obidva životy. A toto je tiež dôvod, prečo počas tej krízy, ktorá prednedávnom celú Európu pohltila, Ehm, sa všetci sústredili práve na to, aby ehm, bola dobrá situácia tých ľudí, ktorí sa ehm, starajú o postihnutých doma. Je veľmi ťažko pochopiteľné pochopiť, o čo ide v Taliansku, ak nežijete v našej krajine. Preto by som sa chcela snažiť to popísať stručne. Predstavte si krajinu, ktorá nikdy nezaznamenala potrebu uznať Ehm, tú situáciu, v ktorej sa nachádzajú e, utečenci. E, diskusuje sa o politikách e, príjmania, migračných tokoch, regulácie vstupov. Dá sa to udôvodňovať s hospodárskou krízou, vysokou mierou nezamestnanosti, rozpočtovými ťažkosťami, ale napokon E, takto sa nedá vyriešiť e, problém a e, nedá sa vyriešiť ani základné práva utečencov. Nemôžete správať k utečencom ako k imigrantom, ktorí hľadajú lepší život alebo prácu. Nerešpektujete tým ich práva. Oni utekajú pred vojnami, prenasledovaním pred smrťou a uplatňovať na, to, e, na nich migračnú politiku, znamená neuznávať ich e, osobitné postavenie a e, porušovať ľudí, práva ľudí, ktorí žiadajú o azyl, nie o právu, prácu. V Taliansku je veľmi veľa takýchto ľudí, ich štát, status vôbec nie je v sociálnych politikách a podobne správne ošetrený Eh, sa si neuvedomuje, ako Taliansko ťažko porušuje ľudské práva eh, týchto ľudí a eh, takisto sa porušujú aj práva ľudí, ktorí sa starajú o ľudí s ťažkým postihnutím u seba doma. Naša eh, petícia eh, správne popisuje práve túto eh, situáciu. rodiny príslušníci, ktorí sa starajú o postihnutých, tým je odopreté napríklad právo na, na to, aby si oddychli, aby vôbec sa mohli vyspať, aby sa mohli sami ísť liečiť a mali čas na liečenie sa nemajú jednoducho žiadne e, postavenie, žiadne, e, žiadnu právnu ochranu. E, talianský zdravotný a sociálny systém im nejako neošetruje ich situáciu. Takže títo ľudia sú inštitúciami naozaj úplne opustení. aj e, keď e, talianská sociálna politika e, navonok sa podobá tým ostatným v iných krajinách, v skutočnosti však vôbec nezohľadňuje osobitné potreby na oddych, na rodinný život a na zdravie tých, ktorí ošetrujú svojich rodinných príslušníkov s postihnutím, čím veľmi silne porušujú ľudské práva E, títo ľudia e, by e, mali dostávať finančnú oz od odmenu, ktorá by bola naozaj s tým platom. Na, naopak v Taliansku vo väčšine regiónu dostávajú iba symbolickú odmenu a nemajú k dispozícii absolútne žiadnu inú podporu a to vedie k izolácii či už postihnutej osoby alebo aj teda ošetrujúcej osoby tohto postihnutého. Je to porovnateľné so e, stavom, e, s, s vykoristovaním a stavom otroctva. E, my práve sme sa obratili aj na dohovor OSN v tejto oblasti a snažíme sa na toto poukázať, pretože House for Heim to je v Taliansku ešte zatiaľ čistá utopia. A tocado diferente diferentes cuestiones, pero muy especialmente la que anunciamos el cuidado de los familiares. Ďakujem pekne. Eh, vy ste zareagovali na rôzne eh, otázky eh, týkajúce sa aj rodinného života. To je samozrejme rozhodujúce Poukázali ste na to, že štát má e, svoje osobitné úlohy e, v podpore ľudí s postihnutím, e, aby títo naozaj sa mohli zúčastniť života na spoločnosti v plnej miere a opatrenia šetrenia by nikdy nemali mať vplyv práve na ľudí s postihnutím. V našich e, krajinách takéto niečo nie je možné. A teraz má slovo Leonora Lidon, ktorá zastupuje e, španielský výbor Sermín, e, ktorý zastupuje ľudí s postihnutím. La amable invitación del Parlamento, del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo para, para estar aquí. El, el objeto es... Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ide o to, aby sme zanalizovali výnimky v e, nariadení v súvislosti s analýzou dva výboru a s správou, e, ktorá tu zaznela. Z našho pohľadu je veľmi dôležité, aby sme mali e, právny základ pre výnimky, preto sa tým treba naozaj zaoberať Problémom je neistota, ktorá tu momentálne vládne. E, výnimky, ktoré sú v nariadení momentálne, spomína sa tam, že z bezpečnostných dôvodov e, tu môže dôjsť k obmedzeniam pre ľudí s postihnutím. Napríklad ľudia e, s obmedzením sluchu nemôžu ísť na polovu, pretože nepočujú e, výzvu, že e, tu je nejaká, nejaká, nejaká, nejaká naliehavá situácia. A takisto e, ľudia s intelektuálnym obmedzením, že nebudú potom rozumieť pokynom, ktoré treba prijať. A argumentuje sa tým, že sa tým zvyšuje bezpečnosť pre všetkých pasažierov. Ak by teda došlo k nejakej neočakávanej naliehovej e, situácii, A potom ďalší dôvod. 48 e, e, hodín vopred treba nahlásiť svoju prístupnosť. Takže koľko ľudí s postihnutím plánuje svoju e, cestu e, tak e, krátko dobo, že by tu stačila táto 48-hodinová lehota. Za tak krátku dobu nie je možné zorganizovať si nejakú podporu niekoho, kto vás bude sprevádzať. Ak, a potom, ak ľudia musia sa okamžite odhodlať na cestu, tak je to preto, že naozaj musia a vtedy by nemali byť tiež diskriminovaní. A potom tiež Všetky spoločnosti nemôžu e, sa rozhodnúť, e, stanoviť, že e, títo ľudia musia mať svojho sprievodcu nejakú tretiu osobu. Je to finančná diskriminácia a je to porušenie ich práva na samostatnosť, na integritu. nie je to v súlade s princípmi nediskriminácie, rovného zaobchádzania a rovnakého prístupu a tiež to porušuje e, právo na mobilitu. A potom naše všeobecné e, pripomienky výbor skonštatoval, že e, prístupnosť je veľmi dôležitá. Prístupnosť dopravných prostriedkov. Ľudia s postihnutím musia mať rovnaké možnosti. Takže treba zabezpečiť predovšetkým, aby bola zabezpečená nediskriminácia, pretože ak sa jednoducho im zamedzí v prístupe, tak je to jednoducho porušenie pravidel. Takže táto všeobecná pripomienka stanovuje, že v núdzových situáciách alebo v situáciách, kde nastane katastrofa, kde, je, kde musí byť zaručená pomoc v veľmi rýchle, tak jednoducho musí byť zaručená aj týmto e, ľuďom s pochstihnutím. A pokiaľ ide o Európsku úniu, tak tam zopakujem iba to, čo sme tu už dnes počuli. Prekontrolovanie predpisov je veľmi dôležité na to, aby sme horizontálne zohradnili takéto porušenie. Takže musí tu byť obsiahnutá predovšetkým e, smernica o nediskriminácii a takisto treba zabezpečiť posilnenie práv pasažierov v lietadlách, pretože Jednoducho, tá otázka, ktorú sa musíme spýtať, je, že ako tie bariéry, ktoré sa tu spomínajú, zadefinujeme. Ide o, ak, o aké po, na, znevýhodnenie sa jedná pri týchto ľuďoch, aby sme vlastne mohli zabezpečiť eh, ich samostatnosť, tak ako to je definované v patričných predpisoch. A práve preto chcem, aby boli zabezpečené všetky dodržiavania patričných predpisov a práve preto na to teraz tu apelujeme. Keď napríklad sa pozrieme na princípy francúzskej revolúcie, sloboda a rovnosť, tak tam jednoducho tam sa musí byť zabezpečená tá rovnosť všetkým. Ďakujem veľmi pekne a vo výbore pre petície sme sa tejto problematike venovali a takisto sa to teda aj naďalej preberá plurita plur, z viacerých strán pretože tie odpovede, ktoré sme tu mali týkajúce sa diskriminácie, nie sú zatiaľ uspokojivé. Mali sme tu správu, ktorá bola zaslaná výboru pre dopravu, pokiaľ ide o prespravovanie pasažierov, respektíve smer, nariadenie, ktoré sa toho týka a takisto pokiaľ ide o porušovanie princípu nediskriminácie. Takže máme tu hospodárske, fyzické, ako aj byrokratické bariéry a nemyslím si, že treba ešte bližšie ozrejmiť túto skutočnosť, veď predsa dá sa to prečítať na každej webovej stránke, keď si človek kúpi letenku, že takáto diskriminácia jednoducho existuje zo strany viacerých leteckých spoločností, je to úplne zrejme a preto to musí byť jednoducho začlenené aj do toho potrebného prepracovania predmetných predpisov. Judith Klein teraz dostane slovo a je tu o ďalšiu iniciatívu, pokiaľ ide o duševné zdravie e, nadácie Open. Ďakujem veľmi pekne, ctení poslanci, poslankyne. Veľmi pekne ďakujem, dámy a páni. Ďakujem pekne, že mám dnes príležitosť dnes o týchto petíciách tu hovoriť. Ide tu o zneužívanie štrukturálnych fondov pokiaľ ide o ľudí s postihnutím, my sme predložili túto petíciu v kontexte ratifikácie Európskej únie, pokiaľ ide o CRPD. Teraz budem hovoriť o troch záležitostiach, ktoré súvisia špecificky s výborom PETI. Takže prvá vec, tá sa týka skôr zdrojov. Naša petícia sa venovala, bola prebratá veľmi rýchlo, ale potom ako keby to, aby sa na ne zabudlo. Tak potom sme ju jednoducho znovu nastolili do výboru PETI, aby sme boli informovaní. Takisto nás neinformovali e, zo strany komisie a to takmer rok, pokým sme to my dodali. Takže my sme taký izolovaný príklad. Viacerí predkladateľa petície musia čakať celé roky, pokým sa ním dostane vyrozumenie. Ak PETI má splniť úlohu chrániť a monitorovať, tak pravdepodobne potrebuje väčšie zdroje na to, aby splnilo splnil tento výbor jednoducho to, akú má úlohu. Pokiaľ ide o našu petíciu, tak tu hovoríme o článku 19 CRPD a hovoríme tu o ľuďoch, ktorí nie sú dopriaté ich slobody, ktoré sú zagarantované. A druhý bod súvisí s právnym vedomím a my, keď sme predložili našu petíciu, tak všetci poslanci Európskeho parlamentu sa vyjadrili proti nesprávnemu zachádzaniu z ľudí v inštitúciách, ale, tu, ale robia ale nie v inštitúciách samotných. To znamená, poslanci nepodporili právo na nezávislý život. Viacerí uviedli, že viacerí ľudia, ktorí majú znevýhodnenie, musia byť v inštitúciách. A ak PETI skutočne má chrániť a monitorovať túto situáciu, tak musíte uvedomiť, že CRPD inštitúciám hovorí nie. Článok 19 dáva mandát právu na život a byť začlený do komunity e, s patričnou podporou. Takže Peti by takisto mohol využiť možno právnu podporu ohľadne CRPD, možno podobným spôsobom, ako to robí súd, kde sú sudcovia laici, kde sa takýmto problémom venujeme. Pokiaľ ide o nápravné kroky, my si uvedomujeme, že PETI nemôže e, vydať nejaké právne záväzné e, opatrenia, ale môže urobiť veľmi dôležité opatrenia, ako napríklad vytvoriť politický tlak na komisiu, na to, aby sa urobili nápravné opatrenia. A takisto môže uplatniť politický nátlak na členské štáty. Ale otázka, že čo vlastne robí PETI ako ostatné výbory a komisia a členské štáty reagujú, je politickou záležitosťou. Na jednej strane PETI je v tomto kontexte prospešný orgán, pretože zabezpečuje mechanizmus pre individu, aby priamo boli v kontakte s európskou politikou, ale na druhej strane to znamená, že PETI nie je efektívnym orgánom pre riešenie sťažnosti, pretože nedostatok, toho, nedostatok takéhoto orgánu, ktorý by sa venoval otázkam CLPD, je veľmi vážnou záležitosť. Napríklad naša petícia ohľadne štrukturálnych fondov komisia povedala, že teraz všetky tieto sťažnosti prepošle ďalej na členské štáty, takže Takže moja otázka je, že kto v Európskej únie vlastne je ten, na kto sa môžeme obrátiť, ktorý vlastne môže na takúto stiažnosť poskytnúť záväzne e, riešenie. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, la capacidad que tiene. Ďakujeme pekne. Kompetencie nášho výboru sú skutočne obmedzené. My môžeme zabezpečiť teda transparentnosť alebo viditeľnosť pre tie požiadavky, ktoré my dostávame a ich posunúť ďalej na patričné európske inštitúcie a potom vlastne sprostredkovať aj odpoveď alebo reakciu. Takže môžeme fungovať ako taký sprostredkovateľ. A to znamená, že by boli dobré ešte dodatočné finančné prostriedky na to, aby sme sa mohli rýchlejšie venovať petíciám a ich spracovaniu. Ako som už povedala, do roka dostaneme zhruba nejakých 2000 petícií a áno, je tu samozrejme priestor na ďalšie zlepšenie. ale vzhľadom na udalosti, ktoré tu máme, je niekedy ťažké včasne reagovať. Táto téma je veľmi dôležitá a problémy, ktorým sa venujete, sú reálne. Preto budeme musieť zmeniť niektoré postupy. O to viac, že skutočne to právo sa tu uznáva a že inštitúcie skutočne by mali toto právo takisto brať na vedomie. Takže aj táto sťažnosť, pokiaľ ide o prepracovanie tohto dohovoru, musí byť zohľadnené. A teraz Áno, takže tá otázka je, teraz nedáme náhodou ďalší príhovor, alebo pauzu, alebo či budeme pokračovať. Ale teraz bude pokračovať pani Indiova, ktorá hovorí o pohybe osôb s postihnutím. Dámy a páni, ctení poslanci, poslankyne, členovia, Eh, Chcela by som pokázať na dôležitosť tohto dohovoru. Všetci z nás očakávajú lepšiu, chraň, lepšiu ochranu práv ľudí s postihnutím. Politické dokumenty sa často príjmajú a to má historický význam a my všetci dúfame, že eh, UNCRPD takúto historickú zmenu zabezpečí. Pozorne som počúvala pokiaľ je o situáciu dohovorov o právach ženách a o právach žien a viem, že to nefunguje tak, ako by sme si to boli predstavovali. A tento dohovor musí byť efektívnejší, takže tento systém by mal fungovať nielen v kontexte rámcu OSN, ale aj s každom jednom členskom štáte, ktorý by mal implementovať takéto druhy legislatívy sú aj prospešné dokumenty, ktoré bez pochyby ovplyvnili a privodili politickú želanú zmenu, ako napríklad univerzálna deklarácia ľudských práv, ktorá bola prijatá v roku 1948. A tu sú vlastne ukotvené veľmi dôležité princípy. Takže máme tu napríklad aj súd v Štrasburgu, takisto máme aj Európsku sociálnu chartu. To sú všetko veľmi dôležité dokumenty a nástroje, ktoré využívame na to, aby sme zabezpečili ochranu tých základných práv. A ako niekto, kto má napríklad e, nejaké fyzické znevýhodnenie, telesné nevyhodnenie. A ja ako osoba, ktorá spolupracuje s organizáciami, ktorá predstav, ktoré predstavujú takýchto ľudí, tak by som chcela povedať, že väčšina z našich predpisov e, už u nás sú v súlade s článkom 51 tohto dohovoru. Napríklad hovoríme už aj v našej ústave o právach ľudí s postihnutím. Máme vynikajúce zákony, pokiaľ ide napríklad o, pra, o zákon definujúci, definujúci práva občanov, ale takisto aj pokiaľ ide o definíciu toho prístupu napríklad na hromadnú dopravu. Ale tento prístup sa týka viacerých sfér života, či už ide o zdravie, zdravotnícke zariadenia a tak ďalej. Nesmieme nikdy zabúdať predovšetkým na ženy a deti, ktoré sú znevýhodnené, pretože toto je skupina, ktorá je veľmi marginalizovaná a veľmi e, ohrozená e, zo strany chudoby. A keď hovoríme o Bulharsku, tak napriek dobrým zákonom, ktoré tu máme, tak tá samotná skutočnosť, že tu máme problémy napríklad pokiaľ ide o prístup k vzdelávaniu, vzdelávaciemu systému, tak ľudia, deti, ktoré majú zdravotné znevýhodnenie, nedostávajú dostatočnú podporu zo strany systému, nie sú prijáni ako rovnakí členovia spoločnosti a takisto máme problém, pokiaľ ide o prístup k zdravotníckému zabezpečeniu. Predovšetkým pokiaľ ide o také špecifické ochorenia, a onkologické ochorenia. Napriek dobrej legislatíve a zákonom, prístup je ešte stále veľkým problémom odhľadnúť od skutočnosti, či e, takéto znevýhodenie je fyzické alebo mentálne. E, napríklad, keď sa stavia nová budova, tak iba 4 alebo 5 rozpočet na takúto budovu sa e, zvýši iba o 4 až 5 ak sa zabezpečí skutočne prístup aj postihnutým osobám. Do roku 2006 napríklad Bulharsko spustilo systém zabezpečenia prístupnosti všetkých budov pre postihnuté osoby, ale treba povedať, že výsledky sú minimálne. Prístup k pracovnej sfére, k pracovným príležitostiam. Takisto je to zagarantované na úrovni papiera, ale zamestnávateľia sú častokrát liknaví, pokiaľ ide o zabezpečenie týchto pravidel je to skôr otázka imidžu, ako vlastne tá ich organizácia bude vyzerať. Takže takisto vo sfére kultúry a športu a tak ďalej. A keď vlastne tu apelujem na komisiu, tak by som <laughs> chcela upozorniť vašu pozornosť na skutočnosť, že sú tu problémy, ktoré sa dajú vyriešiť relatívne rýchlo. Napríklad v Bulharsku viaceré práva osôb so znevýhodnením sa e, opomínajú ako napríklad nedostatočná miera tolerancie, to je ľudský faktor, ktorý zohráva úlohu. Nie je tu napríklad dostatočné množstvo finančných zdrojov, Takže toto je častokrát aj následkom nedostatku finančných prostriedkov alebo nejakých iných e, problémov, ktoré s týmto súvisia. Pokiaľ ide vstup do verejnej sféry, či už je napríklad do rezidenčných e, budov, oby, tak e, takisto by som chcela apelovať teda na Európsku komisiu, že toto, čo tu hovoríme, niečo špecifické práve pre bulharskú legislatívu. A mám pár špecifických záležitostí, ktoré by som chcela spomenúť. ktoré by mohli byť vyriešené z praktického hľadiska. To znamená, komisia by mohla vytvoriť určitý tlak na Európske inštitúcie na to, aby sa tieto záležitosti vyriešili. Napríklad Európska komisia by mala možno uplatniť finančné sankcie voči členským štátom, ktoré neimplementujú túto legislatívu. Európska únia by pravdepodobne mala prijať aj e, akt o prístupe, to znamená patričné predpisy a to by malo obsahovať konkrétne podmienky, ktoré sa týkajú záväzného charakteru takejto, takéhoto prístupu, keď hovoríme o údoách napríklad, aby tieto budovy boli prístupné. Mali by pre tento problém byť vyčlenené finančné prostriedky odhľadnúť od finančných ťažkostí, ktoré tu máme, alebo odhľadnúť od finančných kríz. Všetky patričné opatrenia Takže e, nemôžeme opomenúť tieto naše legitímne požiadavky. Potrebujeme mať dostatočné množstvo finančných prostriedkov, tak sa treba investovať väčšie úsilie napríklad do osvetových kampaní, pretože ten ľudský faktor je najdôležitejší v tomto kontexte. Je prirodzené, vzhľadom na tú občnosť tohto dohovoru, nezáväznosť tohto dohovoru, je veľmi dôležité spomenúť, aby e, napriek všetkému tento dohovor bol ratifikovaný, prijatý a zohrával svoju úlohu. Preto, e, odhľadnúc od toho, že sa to teda týka ľudí, ktorí sú zdravotne znevýhodnení, takýmto spôsobom môžeme privodiť zlepšenie situácie. Toto sa vlastne uvádza aj v samotnom texte OSN. Ďakujem pekne. Veľmi dôležité je zavedenie toho bodu, ktorý sa týka detí. Deti sú jednoducho bezbranné práve v situáciách, keď sú napríklad ešte aj zdravotne znevýhodnené. Takže ďalší rečník. Ďakujem pekne, Soledad. Budem hovoriť po anglicky. Ja som tu v mene Wolfganga Anglemana, ktorý je predsedom únie nevidiacich, Európskej únie nevidiacich, ktorý nemohol prísť medzi nás. Dnes výbor PETI môže urobiť konkrétne, nie teoretické, ale veľmi konkrétne kroky v, zmene, v zmysle zlepšenia života miliónov nevidiacich ľudí so zrakovým postihnutím, teda tí, ktorí jednoducho nemajú prístup k materiálom, ako sú knihy, učebnice a tak ďalej. Ale to si vyžaduje energické, konkrétne rozhodné kroky, nielen nejaké pekné záujmy a slova. Výbor Pety napríklad počas posledných 5 rokov zohrával kľúčovú úlohu v zmysle dosahovania patričných zmluv. Avšak ešte stále na výbore rady máme blokujúcu menšinu, Taliansko a Nemecko, ktoré sú tu proti názoru všetkých ostatných krajín. To jednoducho takýmto spôsobom tieto dve krajiny si vzali za rukojemníkov milióny ľudí. Týka, a, ako závdavok je tu, sú tu skôr technické problémy, ktoré oni udávajú. My to považujeme za neakceptovateľné, že tu preto to oddalovanie nie je žiadna právna žiadne právne opodstatenie. Aj to podľa nášho názoru nemorálne. Výbor Pety môže urobiť nejaký pozitívny krok dnes tým, že na plenárnom valnom zhromaždení predloží rezolúciu, uznesenie, či už krátke alebo skrátené, na, na to, aby sa žiadala ratifikácia tohto dokumentu. A toto bolo predložené zo strany viacerých poslancov a ja apelujem na členov tohto výboru, aby dnes na toto nezabudli pri hlasovaní popoludní a aby jednoducho túto, toto uznesenie na plenárke preznesli. Nevidiaci ľudia v Európe a aj v zvyšku sveta nechcú už čakať celé roky na to, aby sa toto udialo. Všetky krajiny vo svete ratifikujú túto americkú zmluvu. Mexiko, Chile, India, ratifikujú túto zmluvu. Ale čo sa deje, je, že ratifikácia sa deje, ale knihy pre nevidiacich sa nepripravujú. A v Európskej únii zasa máme knihy pre nevidiacich, ale nie je prijatá táto zmluva. Takže ak budeme takto postupovať ďalej, tak e, sa vrátime k tej situácii, ktorú popísal e, plávnik z Indie Nirmita, ktorý jednoducho takmer rozplakal všetkých tu v miestnosti, ktorí e, ona vyrozprávala ten svoj príbeh, v ktorom hovorila, že jej otec 15 rokov je čítal jednotlivé knihy, pokým, a takto ona študovala. Hoci všetky tieto knihy existovali v Spojenom kráľovstve, ale bolo nelegálne previesť ich do Indie. Ako je možné v 21. storočí, kde máme všetku túto technológiu, ako môžeme uprieť z takýchto smiešných politických dôvodov a technických dôvodov, také skutočne, ktoré sa častokrát vymýšľajú, ako to môžeme takto dopustiť. To, kde Nemecko a Taliansko nechce podporiť túto zmluvu, tak tie dôvody, ktoré uvádzajú, nie sú správne. Právne služby v parlamente povedali, že kompetencia Európskej únie, táto exkluzívna kompetencia má právne opodstatnenie. Európske e, e, právne služby komisie takisto na to poukázala, takisto rada na to poukázala, že to je kompetencia Európskej únie. Takže toto je výhovorka takých krajín ako je Nemecko a je skutočne prekvapujúce, kde napríklad právne služby ministerstva justície v Nemecku takisto povedali, dostali, dostali sa k nám tieto informácie, že oni takisto vedia, že je to kompetencia Európskej únie urobiť to, ale jednoducho Nemecko to nechce ratifikovať z iných dôvodov. Takže nemôžu byť rukojemníkmi práve nevidiaci a treba konečne urobiť ten posledný krok a Musia si to uvedomiť aj členské štáty a takisto si myslím vzhľadom na tie návrhy, ktoré tu predložili v septembri poslanci. E, malo by to byť e, známe tento problém vo verejnosti, ako aj e, v médiách, na to, aby rada napríklad dostala určitú časť tejto zmluvy, aby sa táto situácia zverejnila. Musíme jednoducho ukončiť to, že nevidiaci nemajú knihy. Nevidiaci ľudia majú iba 1 až 5 z kníh, ktoré sa každý rok vydávajú k dispozícii. Nie sú tu žiadne technologické dôvody, ktoré by, tomu, ktoré by mohli túto situáciu predlžovať. Pety môže v tejto oblasti urobiť krok dopredu, takže vás žiadam, aby ste ho urobili. Ďakujem. Ďakujeme, David. Naozaj veľmi jasná požiadavka. politická vôľa je potrebná a výbor Pety bude v tomto zmysle vyviať nátlak a dúfajme, že niečo aj dosiahneme. Ďalšia otázka, nech sa páči. Thank you very much. Uh... Ďakujem pekne, Magde Birte z Inclusion Europe, Európskeho združenia osôb s intelektuálnymi postihnutím a ich rodín. Uh, my chceme, aby aj takéto osoby mali právo prístupu, sa to spomínalo dnes viackrát. Prístup k informáciám je dôležitý, aby osoby s takýmto postihnutím mohli byť účastné rozhodovacích procesov o sebe sami, E, teda e, využívanie jednoduchého jazyka, e, schopnosť počúvať, čítať, ale aj štruktúrálne zmeny v konaní zasadnutí. Tieto zmeny považaduje aj OSN tak, aby tieto osoby, respektíve zodpovední za nich mohli priznať takéto schôdze a aby sa mohli zapájať do takýchto diskusí Inclusion Europe podporí, či už bol PETI alebo iné inštitúcie EÚ v oblasti ochrany osôb ľudí s postihnutím, ak chcete technickú podporu, easy to read, jednoduchý jazyk a tak ďalej, e, radi vám takúto podporu poskytneme. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte niekto tuším hlasilo slovo? Nech sa páči. Ariana Colonello. Som stážistkou na výbore AFKO v Európskom parlamente. Mám toto šťastie. Problémy v Taliansku sú naozaj že početné pre nevidiacich a slabovidiacich. K tomu patrí aj prístup k práci, to je veľký problém pre ľudí e s postihnutým. Ľudia, e, firmy si radšej, e, radšej uprednostia platiť pokutu, než aby týchto ľudí zamestnali. Je tam veľmi veľa dobrých zámerov na papieri, ale v skutočnosti sa toho deje len veľmi málo. To je veľký problém. Okrem toho sa ľudia necítia eh, byť súčasťou spoločnosti a ja mám pocit, že musím sa snažiť eh, chrániť ľudí eh, s postihnutím, hajť ich záujmy. Zverejnila som veľa článkov, pokiaľ ide o moju osobnú skúsenosť, ťažkosti, s ktorými sa konkrétne stretávame. Napríklad je ťažké mať vôbec svoj vlastný dom. To vychádza z kultúrnych, historických dôvodov. Ľudia s postihnutím sú ešte stále vnímaní ako záťaž pre spoločnosť, ako problém, ako niekto, kto e, vám spôsobuje nepríjemné problémy, osoba, ktorá nemá práva ako ostatní a je odlišná od ostatných. A ja sa teraz snažím zastupovať aj e, ľudí s iným postihnutím. Obzvlášť teda poznám e, skúsenosti tých s e, postihnutím zraku. Títo ľudia si myslia, že nemôžu žiť ako ostatní. Isto je to zložité, ale nie je to nemožné Problémom je, že chýbajú konkrétne nástroje na to, aby ehm, sa dalo zabezpečiť, aby sme žili normálny život. Nie je možné, aby e, ste sa dopracovali k veku 33 rokov s takými kvalifikáciami, ako mám ja. Študovala som právo, študovala som veľa rokov a aby ste nemohli nájsť prácu, to nie je možné. Je tam naozaj veľká diskriminácia veľké, veľké s veľkými um, problémami sa stretávame, predsudkami. Um, vnímam to naozaj veľmi silnú kultúrnu uh, bariéru a veľa predsudkov voči nám. Je to silne uh, zakorenené v, v talianskej spoločnosti, ťaha sa to dlhé generácie. Uh, a z toho vychádzajú všetky ostatné problémy. A je to spojené napríklad aj s obrovskými nákladmi na pomôcky, ktoré potrebujeme na naše štúdium. A e, čítal som článok, kde je napísané, že e, Liga na ochranu ľudí s postihnutím, cez ktorú som aj zverejnila viacero článkov, ktorá sa zaoberá e, ťažkosťami mať napríklad prístup, e, e, mať v dispozícii dom. Hovorí sa tam veľmi často o tom, že Taliansko na papieri hovorí, že rešpektuje naše práva a v skutočnosti nie. Takže zverejnila som veľa takýchto článkov. A ide hlavne o ten argument, že naše pomocky stoja príliš veľa peňazí a um, E, jednotlivé e, občianske spoločnosti nám nemôžu finančne pomôcť ich získať. E, jednotlivé administratívne postupy trvajú celé mesiace a ľuďom sa ťažko žije bez pomôcok. 5 tisíc eur stojí keyboard, screen reader, 1400 eur, nie sú to maličkosti. A práve rodiny ľudí s postihnutím a ľudia s postihnutím sú potom naozaj e, opustení, ponechaní sami na seba. Pietismo, mentre in Italia esiste. Ja osobne by som sa chcela naozaj poďakovať Avko za to, že mi e, dala túto možnosť. Come mi sento considerata in Italia? Pretože som kompetentná, nepeto, lebo som chudia postihnutá, tak ako ma vnímajú v Taliansku. Ja dúfam, že mám budúcnosť, aj keď to možno nebude možné v Taliansku, že budem mať možnosť zostať v Bruseli a žiť relatívne normálny život a európske inštitúcie že ma v tomto podporia. To je pri najmenšom môj cieľ a tak to budem môcť aj ja eh, podporiť inštitúcie v práci pre postihnutých. Pre postihnutých ja eh, sa budem naozaj snažiť tieto, toto úsilie podporiť zo všetkých síl. Ďakujem. Ďakujem pekne za tento príspevok. Ja si myslím, že jasne vyplynulo, že ľudia s postihnutím očakávajú od nás jasný záväzok a konkrétne opatrenia, a naozaj citlivosť, pokiaľ ide o túto otázku, aby naozaj e, postihnutie e, a diskriminácia na jeho základe, e, aby sa s tým raz a navždy skoncovalo. A teraz by som dal, slo, dala slovo zástupcovi Federácie GOSO pre ľudí s postihnutím. Je to pán Kutajar, nech sa páči, máte slovo. Okay. Okay. Good morning, ladies and gentlemen. Um, as uh, the, the moderator said... Ďakujem pekne. Áno, volám sa Kevin Kutajar, eh, som z Malty. Nebudem vystupovať v malštine, eh, radšej v angličtine. Myslím, že to bude pre všetkých prínosné. Ja som nevidiaci od veku 13 rokov som právnik a som aj aktivista. bojujem za práva osôb s postihnutím. V zásade už od 18 e, sa snažím e, pôsobiť v oblasti obhajoby ich práv. Ja som si pripravil prezentáciu. Toto bol vlastne obsah prvého slajdu z mojej prezentácie. Teraz by som prešiel k ďalšiemu. informácie o mojej organizácii. Ešte zopakujem, som e, z ostrova Sister. Toto je teda ostrov Gozo na sever od ostrova Malta. Máme pre všetky e, organizácie pôsobiace v oblasti osôb s postihnutím takú zastrašujúcu organizáciu. Je ich tam sedem, e, vládne a mimovládne. Ja som predsedom a tejto zastrešujúcej organizácie a je zakladateľom. Vytvorili sme túto organizáciu v roku 2003. Všetci si spomínate, že ten rok bol Európskym rokom osôb s postihnutím. A osobi teda pôsobíme a myslíme, že sa nám toho už podarilo aj celkom dosť dosiahnuť, aj keď musím povedať, že ešte je toho pred nami veľa. Ako povedali predrečníci, naozaj to platí nielen v našej krajine, ale aj v ostatných európskych krajinách. A teraz sa tretí slajd poprosím. Malta podpísala a ratifikovala dohovor OSN o právach osôb s postihnutím. Bolo to v roku 2012. A toto je naozaj pozitívny krok. Ja som sa zúčastňoval práce výboru pre implementáciu tohto dohovoru na Malte a spomínam si dva z tých hlavných problémov, s ktorými sme sa stretávali, boli následovné. Poprvé potreba zdrojov, Malta je malá krajina s obmedzenými zdrojmi a implementácia e, celého obsahu dohovoru OSN si vyžaduje naozaj množstvo zdrojov, ale som presvedčený, že sa nám to podarí napriek teda obmedzeným zdrojom. Druhý problém, a ten je podľa mňa najväčší, sú e, postoje, postoje ľudí, odlišné vnímanie, často mylné, e, pokiaľ ide o štátne mechanizmy. A toto je naozaj veľmi zložité zmeniť. Toto je podľa mňa tá najväčšia prekažka, s ktorou sa potýkame na Malte pri implementácii tohto dohovoru. Dobre, poďme k ďalšiemu slajdu. Rád by som sa teraz zameral na prácu výboru pre petície. Výbor pre petície ktorý je dnes našim hostiteľom. Bohužiaľ, na Malte ja som si urobil taký prieskum, pokiaľ ide o petície z Malty adresovanú vášmu výboru, no a nenašiel som ani jednu, takže som bol naozaj sklamaný. Aspoň teda ten môj prieskum žiadne neodhalil. A Kladím si otázku, prečo nie sú žiadne petície z Malty. Možno ide o vnímanie Európskeho parlamentu na Malte, pretože výbor Pety je súčasťou Európskeho parlamentu, no a parlament je často na Malte vnímaný ako inštitúcia, ktorá nemá v lulkách účinné nástroje mm, a tiež z časového hľadiska e, všetko trvá veľmi dlho a myslím, že toto je vnímanie, ktoré nájdeme nielen na Malte, ale aj v iných krajinách. Napríklad minulý rok som bol e, kandidátom EPP do Európskeho parlamentu a vlastne voliči toto neustále opakovali. A toto je naozaj vec, e, na ktorej bude musieť parlament popracovať. Alebo na ktorej budeme musieť, na tomto vnímaní budeme musieť popracovať. Uh, Ďalší slajd. E, hoci výbor petí nedostal žiadne petície z Malty, myslím si, že potenciál na Malte je. Spomnul by som dve veci. Sú tam samozrejme aj ďalšie, ale tie dve ja považujem za najdôležitejšie. Zamestnanosť, to je prvá vec. Uh, osoby s postihnutím majú problém nájsť pracovné miesto na Malte a vo väčšine prípadov nie preto, že by im chýbali zručnosti alebo že by neboli zdroje. Problémom sú znova postoje. Toto je obrovský problém na Malte a nielen u nás, ale aj v iných krajinách. A druhý problém, tým je verejná doprava. Verejná doprava napriek tomu, že vláda túto oblasť dotuje pre postihnutých verejná doprava nedostatočne dostupná. Nejaké zlepšenia sa udiali, ale ja používam e, verejnú dopravu dennodenne, takže vám môžem naozaj z prvej ruky povedať, že všetko nefunguje tak, ako by malo. Ďalšia strana mojej prezentácie, ako by sa dala situácia zlepšiť. Ako by som to povedal, ja som sa pozrel na to, aké petície váš výbor dostáva z rôznych krajín Európy. Ja som si prečítal aj poslednú e, správu z toho prvého panelu a keď sa pozrieme teda na tieto petície, koľko ich je, takých, ktoré sa týkajú sektora osôb s postihnutím, a keď sa pozrieme na tie problémy, s ktorými sú stále postihnutí konfrontovaní v krajinách EÚ, tak naozaj vidíme, že ten počet nie je až taký vysoký. A prečo ich teda je tak málo? Ľudia s postihnutím a osoby ich zastupujúce vôbec vedia, že majú možnosť dať petíciu Európskemu parlamentu? Eh, ja by som vám teraz rád podsunul taký návrh, zamyslite sa nad ním, prosím. Je to konkrétny návrh. V čom spočíva? Európsky parlament má v každej krajine svoju kanceláriu, svoje zastúpenie. A ja si myslím, že toto zastúpenie by mohol Európsky parlament využiť, aby, eh, občania, aby sa občanom dostalo do povedomia, eh, dostala možnosť, že je možnosť e, obrátiť sa na Európsky parlament vo forme petície. Čiže to zastúpenie by mohlo osloviť určité organizácie, ktoré by potom mohli priamo v teréne šíriť povedomie o tejto možnosti. A teda ako petíciu predložiť e, a aké účinky môže mať táto petícia, ako sa môžu veci zmeniť. Myslím si, že by sa zatiaľ nevenovala dostatočná pozornosť pretože tie petície, ak sa naozaj e, seriózne spracujú, a myslím, že na výbore tomu tak naozaj je, tak e, tieto petície môžu naozaj situáciu zmeniť a nielen v príslušnej krajine v konkrétnom prípade, ale aj v celej EÚ. Takže ja by som chcel vyzvať Európsky parlament, aby tento sa obrátil na svoje zastúpenia v členských krajinách, aby sa tieto stretli s organizáciami a aby tieto vyzývali k predkladaniu petícií pre výbor pety, lebo toto by naozaj mohlo byť nápomocné. To je všetko z mojej strany. Dovolte mi, aby som sa znova poďakoval výboru pre petície, to, že ma pozval a že som mal možnosť túto prezentáciu predniesť. Ďakujem pekne pani Macela, malckej poslankyni. Naozaj odvádzate dobrý kus práce. Prosím, pokračujte v nej, potrebujeme vašu podporu, pretože osoby s postihnutím po celej Európe naozaj očakávajú konkrétne výsledky tak, aby sa ich životy naozaj mohli zlepšovať. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Kutachar. Ďakujeme za všetky vaše nápady. A teraz dostáva slovo pán profet Palasko eh, z Úradu Vysokého komisára pre ľudské práva OSN. Ďakujem pekne, pani predsednička, pardon, pani profeto, profet Palaso. Uh, Eh, ďakujem pekne za túto možnosť byť tu. Veľmi si vážime spoluprácu medzi OSN a EÚ, pokiaľ ide o podporu a dodržiavanie práv osôb s postihnutím. Ja som v oddelení pre petície. My riešime jednotlivé sťažnosti, ktoré um, orgány OSN pre práva, ľudské práva dostávajú. Asi 150 takýchto žiadostí dostávame týždenne, čiže 7200 je asi ročne. A z týchto asi 1% sa týka e, práve dohovoru CRPD. Prečo je to tak? No už 7 výborov, pardon, 8 výborov, ktoré sa zaoberá jednotlivými sťažnosťami my sme e, jedným z posledných, e, ktorý e, vznikol, čiže toto je ten dôvod. Do dnešného dňa výbor pre práva osôb s postihnutím zaznamenal 33 stiažnosti. Z týchto veľká väčšina sa týka členských štátov EÚ. A z tých 11 rozhodnutí, ktoré boli prijaté vo výbore, 7 sa týka priamo členských štátov EÚ. Čiže e, rozhodnutia nášho výboru sú teraz e, súčasťou aj európskeho rámca. Pokiaľ ide o jednotlivé problémy, tak tie sú naozaj podobné Eh, tomu, čo vyriešite v pety, dostupnosť, doprava, zamestnanosť, nezávislý život a hlasovacie právo alebo mm, volebné právo. 33 to je naozaj málo v porovnaní eh, s tým, koľko stežností dostal výbor. Prečo je tomu tak? Je to preto, lebo tie sťažnosti často nesplňajú kritéria na registráciu jednotlivých sťažností. My si uvedomujeme, že e, tento svet e, sťažnosti, či už je to e, v rámci mechanizmov EÚ alebo v rámci mechanizmov OSN, že toto je ako keby iná časť planéty, ťažko dostupná, takže preto je dôležité, aby sme sa naozaj snažili tieto mechanizmy predstaviť tak, aby boli dobre pochopiteľné. Prvým prvkom, ktorý sa zohľadňuje, keď e, my v jednom oddelení dostaneme sťažnosť, tak e, samozrejme, že posudzujeme najskôr, či to predkladá osoba, ktorá má možnosť to urobiť. Takže kto má nárok e, sťažovať sa Eh, veď každý, takže ako môžete niekoho potom vylúčiť? Áno, je to každý, ale je to každý, kto má záujem chrániť práva osoby, ktorej práva sa porušujú, alebo priamo táto osoba. Čiže na rozdiel od toho, čo povedala Asi pred chvíľou, oddelenie pre petície registruje iba šťažnosti osôb, ktorých jednotlivé práva, boli, práva jednotlivca boli priamo, priamo porušené. Druhý prvok. Nesmie ísť o anonimnú sťažnosť, lebo keď štátu postupíme túto stiažnosť, tak musí byť schopný identifikovať, o koho ide, tak by mohol prijať príslušné nápravné opatrenia na národnej úrovni. Ďalej ide o to, aby išlo o štátneho signatára, zmluvnú stranu toho občného protokolu. A často stávame ťažnosti proti iným krajinám. Uh, tu by som chcela dodať, že myslím, že je dôležité myslieť dopredu a uh, keď Európska únia uh, tento e, protokol e, ratifikuje, Nebudeme hovoriť o štátoch, ale a, únii ako súčasti protokolu, člena protokolu. A nie je to len otázka slov, znenia, ale aj výkladu. Čo myslíme e, pod e, jednotlivými stranami e, protokolu či niečo e, ne, e, či e, to vlastne nepriamo bude vplývať aj na členský, nejaký členský štát, ktorý by nechcel ratifikovať protokol napríklad. Takže treba sa zaoberať teraz aj tým, že je potrebné vyčerpať najprv všetky možné možnosti podať stiažnosť na národnej úrovni, Najprv, eh, predtým, než sa ide ďalej, Alebo to bude e, inakšie e, v prípade, že e, jednou zo strán bude únia. Takže takéto otázky tu vyplývajú. Určite vyvstanú v momente, kedy bude tento protokol ratifikovaný. Takže z toho môžu vyvstávať všelijaké ďalšie otázky, ktoré budú relevantné pre posilnenie ľudských práv ľudí s postihnutím. Ďalším prvokom, ďalším kritériom, ktorý treba zohľadniť, eh, keď sa eh, registrujú sťažnosti. Treba zabezpečiť, že práva, eh, na ktoré sa odvolávajú, spadajú do kompetencie dohovoru. Veľmi často dostávame sťažnosti, ktoré žiaľ sa nemôžu takto vnímať, pretože sa týkajú napríklad práv, na ktoré sa neodvolávame v dohovore, napríklad právo na prístup k nejakému špecifickému e, ošetreniu v e, jednej zo strán, v jednom z e, štátov, ktoré sú stranami dohovoru. Ale všetky tieto veci sa menia, nič nie je vytesané do kameňa, všetko sa vyvíja, všetko závisia aj od interpretácie, ktorú výbor právam v dohovore pripíše. Odkazovala som na potrebu najprv vyčerpať všetky e, domáce prostriedky na vymáhanie práv. Potom je tu ešte aj ďalšia otázka týkajúca sa budúcej ratifikácie e, protokolu zo strany EÚ. E, ide o to, že je potrebné, aby sa to na inej medzinárodnej úrovni paralelne neprejednávalo. Európsky e, súd e, patrí k takýmto e, medzinárodným mechanizmom, na ktorých je možné sa odvolať. Ale ako sa to bude dať zlúčiť, to, čo som hovorila doteraz, s ďalšou možnosťou venovať sa stiažnosti, ktorej teda sa už e, venoval nejaké, nejaké, venoval nejaký iný medzinárodný orgán. E, už sme začali nad týmto všetkým uvažovať. Predpokladám, že sa tak deje aj na európskej úrovni. E, myslíme si, že toto sú naozaj kľúčové otázky a teraz pred nami sú fantastické možnosti pomocou riešenia týchto otázok e, posilniť práva ľudí s postihnutím, ale takisto všetkých európskych občanov. Ďalší prvok, ktorý je veľmi dôležitý v kontexte individuálnej sťažnosti, je možnosť e, dodatoč e, prechodných opatrení v prípade e, rizika nenapraviteľných os- osobných škôd a poškodenia. Toto sa každodenne hodnotí v našich výboroch, výbor napríklad pre ľudí s zrakovým postihnutím sa týmto zaoberá. A tu je potrebné, aby na všetkých úrovniach si toho boli eh, vedomí. Ide aj napríklad o, žiad- o žiadateľov o azyl, um, eh, odsnutia do krajiny, kde je možný trest smrti. A v poslednom čase to, sa to eh, umožnilo aj niekomu, kto bol vo väzení a nemohol ísť ani na e, toaletu, pretože e, tam nebol prístup e, pre vozičkárov. V takýchto prípadoch sa teda prijali okamžité opatrenia, aby zabezpečili prístup, zlepšili prístup tejto osoby k daným zariadeniam. Takže ide o to, že v takýchto prípadoch tu je priamy vplyv pre ľudí s postihnutím priamy vplyv takýchto opatrení na ich život. Je teda dôležité, aby mohli využívať tento nástroj ako prostriedok ochrany a um, podpory ich práv. E, sťažnosti, ktoré sú zaslané výboru, e, tým sa, každej z nich sa venujeme, na každú sa e, odpíše, ak sa nespom, ak nesplňa na prvej, inšta, prvej inštancii Ehm, príslušné ehm, pravidlá, ehm, napíšeme, čo tam chýba, čo tam treba doplniť, aby sme sa tej stiažnosti mohli venovať. A napokon, ak sú splnené všetky kritéria, tak prípad registrujeme. Hovoríme o, vš- o, o, o oneskoreniach. To samozrejme e, tak je, ale Niektorí eh, ľudia si uvedomujú, že eh, dobré je, že momentálne nie je až tak eh, veľa stiažností. Je možné teda rýchlejšie sa venovať tým aktuálnym. To znamená, že neprebehne viac než dva roky, pokiaľ nebude tu nejaká potreba e, ďalšieho, hlbšieho prešetrovania. Všetci dúfame, ako som už povedala, že ratifikácia e, tohto točného protokolu sa zrealizuje čo najrychlejšie. Všetci vieme, že to so sebou prinesie výzvy, ale každá výzva je príležitosťou postúpiť ďalej, prevziať e, väčšiu zodpovednosť na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. Ďakujem veľmi pekne. Muchísimas gracias por la intervención de la representante. Ďakujem za príspevok zástupkyni OSN. Ešte nám ostáva trošku času na diskusiu, ak by boli eh, prihlášky do diskusie Leonora. Chcem ešte raz poďakovať eh, všetkým, ktorí vystúpili táto diskusia je veľmi dôležitá. Prepačte, že to poviem úprimne. Je mi ľúto, že je táto miestnosť tak trošku prázdna, že nás tu nie je viac. E, Cítila som povinnosť dôrazniť to, pretože tá téma je naozaj veľmi dôležitá. E, Týka sa mnohých oblastí e, a problematik na rôznych úrovniach. Vieme veľmi dobre, že Európa sa zaoberá určitými oblastiami a členské štáty inými. Často sa žiada, aby niečo aplikovali aj lokálne orgány. Takže práve táto lokálna aplikácia toho, čo je definované na európskej úrovni, to je práve to, čo, eh, kde sú ťažkosti v tej praxi. Napriek tomu som chcela pár aspektov e, ešte spomenúť, ktoré považujem za veľmi dôležité. Prvý sa týka prepojenia medzi tým, čo sa definuje ako nezávislý e, život a e, tým, čo je, tým, čím je dôležitá úloha Eh, ošetrujúcich eh, eh, osôb, osôb ošetrujúcich ľudí s postihnutím. Ešte stále tu máme model taký, že hlavným riešením má byť E, nejaké sociálne zariadenie, e, kde sú ľudia s postihnutím zhromaždení. Toto sú e, také rôzne oblasti, ktorým by sme sa mali ale venovať spoločne naraz, aby sme sa dopracovali tým správnym riešeniam. Dnes tu totiž ešte stále sú obrovské e, e, e, problémy, keď chceme ísť tým správnym smerom, ktorý indikuje článok 19 dohovoru, ktorý tu už dnes bol viackrát spomínaný. Prečo to hovorím? Pretože v Taliansku vypočuli sme si tu dnes medzi expertami veľmi dôležitú výpoveď v Taliansku. Tu máme obrovský problém. Taliansko neuznáva postavenie e, ošetrujúcich osob napriek e, rôznym odporúčaniam Rady Európy z roku 1998, 91 e, o napríklad o sociálnej bezpečnosť, sociálnom zabezpečení, kde sa vyzývajú členské štáty, aby prijali opatrenia v tejto súvislosti, aby chránili postavenie family caregiver a potom je tu aj veľmi veľa dokumentov, ktoré vypracoval parlament. Je tu e, rada správ, ktoré uznávajú dôležitú úlohu e, rodinných príslušníkov, ktorí ošetrujú ľudí s postihnutím, ktorí sú ale však e, často úplne opustení inštitúciami treba teda naozaj efektívne e, zareagovať e, na túto situáciu, ktorú obzvlášť Taliansko tu máme. Ide o rodinný život, o e, prácu tých, ktorí sa starajú o ľudí s vážnym postihnutím ide o osobný život, o, o vzťahy e, a zdravie tých, ktorí ošetrujú ľudí s e, postihnutím. Títo ľudia, e, žiaľ Bohu, majú nižšie nižšiu dĺžku, pevnú dĺžku života, s ktorou môžu rátať a podobne. O tom pani Bonano bude vedieť um, toho viac povedať. Treba teda prijať konkrétne kroky v tomto zmysle. Neviem, či je to aj talianské eh, zastúpenie, neviem, či to sleduje, pretože toto je téma, ktorej sme sa prednedávnom venovali tu na našom výbore. A eh, teda Taliansko by sa malo čo najrychlejšie zaktivizovať v tejto oblasti. Eh, ďalej, peniaze. Štrukturálne fondy, európske fondy, treba eh, premosťovať eh, tie rozdiely, ktoré tu existujú v Európe medzi členskými štátmi aj eh, v ich vnútri na úrovni jednotlivých regiónov. A na to je dôležité správne chápať, aké potreby majú jednotlivé územia. V partnerstve je dôležité vypočuť si jednotlivé kategórie ekonomické a sociálne, Takže pýtam sa, kto bol vypočutý, aká tu bola výmena, akú pozornosť venovali e, e, orgány jednotlivým stranám pri snahe riešiť teda problémy. Takže ak v Európe existuje správna prax, e, správne postupy, ktoré by sme mohli skopírovať, tak by, to, tak by to bolo jednoduchšie. Aj v Taliansku by potom bolo možné ľahšie implementovať to, čo tam dnes neexistuje. Na záver eh, by som chcela eh, spomenúť tú paralelu, ktorá tu zaznela k migrantom. Eh, žiaľ Bohu, tento model nejakej, nejakého zariadenia sa veľmi často spája s nejasnými situáciami. Je tomu tak v Taliansku. V oboch prípadoch, aj v prípade ľudí s postihnutím, aj s migrantami sú to často družstva, ktoré e, riadia tieto e, primacie centrá a veľmi často nerešpektujú e, všetky práva, požiadavky migrantov a ich potreby a ich cieľom je skôr obohacovanie sa iných. Toto je fenomén, ktorý z pohľadu Európy by mal byť oveľa silnejšie monitorovaný. Ešte jedna vec, a potom som sa spomenúť eh, s dohovorom z Marrakešu. ako talianka eh, som naozaj eh, musím povedať, že, pre mňa, že neakceptovateľné. Som veľmi sklamaná tou skutočnosťou, že sú za tým iba politické motivácie úplne banálnej povahy a že iba preto e, tak dôležitý dohovor nie je ratifikovaný. To je naozaj hamba. Ja dúfam, že sa vláda zmobilizuje čo najrychlejšie, aby prekonala e, tento nedostatok. Ďakujem. Danoka? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem stručná. Pre nás, členov pety výboru, je toto vypočutie veľmi zaujímavé. Ďakujeme všetkým tým, ktorí vystúpili, predstaviteľom mimovládnych organizácií, postihnutých. Ďakujeme za vaše vstupy. Chcem povedať iba jednu vec. od kolegu Davida Hemštona z asociácie pre nevidomých. Je tu o dohodu z Marrakešu a náš výbor musí prispieť k tomu, aby sa ratifikovala táto dohoda. Treba využiť aj prítomnosť predsedkyne. Treba hovoriť o možnostiach iniciácie, otázok, diskusí k tejto téme v rámci plenárky. Je mi ľúto, že Cecília nás nepočúva a že vás teda nepočula, keď tu bol kolega. A, a my musíme iniciovať túto otázku ohľadne marakešu. aby sme nastolili diskusiu. Myslím, že to musíme urobiť. somehow accession to, to this treaty. Thank you. Bueno, pues prácticamente llegamos a la conclusión de este. Dobre, takže tým sa vlastne dostávame už k záverom tohto panela. A jedna malá otázka, neviem, či môže na to rýchlo ešte niekto zareagovať, predovšetkým predstaviteľia OSN. Hovorilo sa tu o petíciách týkajúci sa dohody z OSN a kritérií, ktoré sú potrebné na to, aby petícia bola zaslaná. A tieto požiadavky môžu byť reštriktívne, pokiaľ ide o individuálne osoby. Takže aké ťažkosti máte, v rámci práce vašich organizácií. Keď chcete takúto petíciu zaslať alebo osloviť inštitúciu, kde sa dá niečo zlepšiť vo vzťahu k mechanizmom, ktoré tu máme. Ďakujeme pekne za vašu otázku. Áno, ide o veľmi dôležitú otázku. Je to dôležitá súčasť našej práce. Už sme o tomto počuli viac. A vlastne spomenulo sa to v mene tých, ktorí vlastne predkladali takúto petíciu, tak potom museli dotočne do vysvetľovať, akým spôsobom boli vlastne e, tieto individuálne práva predkladateľa obmedzené. Takže to je to, čo vo všeobecnosti predtým predložila skupina ako systematické porušovanie týchto práv. Skupiny ľudí muselo sa to reformulovať tak, aby to bolo jasné, že dotyčný alebo dotyčná z tejto skupiny sama, sám za seba poukázali na to, do akej miery vlastne porušenie týchto práv sa udialo. A takým spôsobom potom sa mm, umožnilo vyjadriť takýmto osobám. Ale iná vec je, keď mimovládna organizácia vystupuje ako predstaviteľ jednej alebo viacerých osôb, pretože vtedy je to jednoducho iná záležitosť. Neviem, či to sa týka takisto vašej otázky. V tom prípade musí výbor zohľadniť, že tie zastupujúce individuá týchto organizácií vlastne dostanú takúto povolenku na to, aby zastupovali túto organizáciu. Je však jedna výnimka, pokiaľ ide toto pravidlo, keď niekto nemôže prísť, pretože vlastne takáto osoba je zadržaná, alebo je tu nejaká bariéra, prekážka, pretože táto osoba sa nemôže prihlásiť. Takže ešte pani Bonano sa chce vyjadriť. Volevo soltanto aggiungere questo. E... Ďakujem, chcela som ešte povedať následovné. V praxi dohovor OSN jasne hovorí uh, jednu vec. Taliansko uh, síce tento dohovor aplikovalo, ale robí presne niečo opačné. Plne opustiť ľudí uh, s uh, postihnutím uh, tomu, aby ošetrovali v rodiny. V rodine znamená nedávna e, jedna štúdia z talianského e, parlamentu sa e, snaží našetnúť jeden systém, ktorý dúfajme, že sa nejako nebude aplikovať do reality. že iba tí, ktorí nemajú žiadnu rodinu, e, iba e, tých e, má nejako podporovať štát pri ich potrebách ošetrovania. Takže tam ako keby nejaká povinnosť týchto family caregivers. No až keď títo sú úplne vyčerpaní, padajú na nos od únavy, uh, ale, a, a kvôli tomu zomrú, tak potom ľudia e, s postihnutím sú deportovaní a e, sú jednoducho segregovaní do e, všetkých sociálnych zariadení. Veľmi často, totiž to takto vyzerá v týchto zariadeniach v Taliansku, sú úplne uzavreté, izolované, majú tam naozaj minimálnu kvalifikovanú pomoc. Títo ľudia sú tam opustení nejakým spôsobom Taliansko sa snaží takto zabudnúť na ľudí s postihnutím. E, pritom sú tam štruktúrálne fondy. E, no už pozrite sa na to, ako sa e, tieto fondy uplatňujú, ak náhodou sa čerpajú ľudia s postihnutím eh, potom jednoducho nemôžu zostať eh, vo svojom eh, prostredí, v ktorom vždy žili, kde naďalej žijú ich rodinní príslušníci. Je veľmi ťažké, keď tí ľudia zostanú opustení, odkazaní sami na seba Samozrejme, veľmi e, často sa ľudia snažia teda sami starať o e, svoje deti, o svojich partnerov, ale e, teda veľmi často tam chýba táto vonkajšia podpora jediné, jediné združenie, ktoré zastupuje, Nikdy sme neboli vypočuní, vypočutí v prípade jednotlivých eh, návrhov zákona, ktoré sa pripravujú. Nikdy eh, práve tento zákon o eh, tej segregácii, ktorý, ktorý, ktorý som ktorý vám popísala, tam sme žiadali o vypočutie, takže to je naozaj strašné, že Taliansko sa bude zaoberať ľuďmi s postihnutím, iba keď nebude tam už žiadna rodina. Tam nám vzali akúkoľvek možnosť vyjadriť sa, nebolo tam ani len vypočutie. Pedro, pero se Ďakujeme pekne za túto dobrú diskusiu, ale už nám odídu tlmočníci a ešte chce poprosiť o slovo aj predsednička a komisia, aby jednoducho ukončila tento hearing. Thank you very much, Soledad. And, uh, thank... Ďakujem pekne, ďakujem vám všetkým, ktorí ste prišli. Chcem vás uistiť, že znevýhodnenie fyzik- telesné nemôže byť prekážkou. A nám skutočne ide o to, aby sme zabezpečili rovnosť a rovnaký prístup. Uvediem príklad, že čo sme robili na predchádzajúcom zasadnutí. Prizvali sme veľké množstvo predkladateľov petícií a vypočuli sme si ich petície, okrem iného predstavenie návrhu smernice o zavedenie rovnakého zaobchádzania, to je tá horizontálna smernica, ratifikácia Marakešskej dohody na to, aby sa zjednodušil prístup a za mojej neprítomnosti si o tom takisto hovorili, vychádzam z toho, možno že na stretnutí koordinátorov neskôr budeme môcť ešte dnes o tomto hovoriť, pretože ja v plnej miere zdieľam, čo bolo vyjadrené zo strany kolegu, kolegyne Ždanoky a ostatných počas tohto stretnutia. Ja som bohužiaľ musela byť inde, ale to je niečo, čo nás skutočne bytostne zaujíma, na čo sa my sústredíme a čo vlastne zhruba pred mesiacom sme robili, tak je to, že sme to nastolili ako súčasť diskusie a zaslali sme list na predsedníctvo rady, takisto list, ktorý bol doručený každému členskému štátu, stálym zastupiteľstvám tu v Bruseli, takže to je niečo, na čo sa my skutočne veľmi sústredíme. Takže uistujem vás, že skutočne to berieme vážne a postupujeme to ďalej a robíme všetko, čo sa dá urobiť. Takisto na predchádzajúcom zasadnutí sme sa sústredili a vlastne takýmto spôsobom sa venujeme otázkam e, sociálneho blaha v takých krajinách ako napríklad Fínsko. Takže to je iba z tých pár z tých bodov, ktoré sme sami venovali na zasadnutiach. Zasadnutia sú pravidelné a chcem, aby ste nám pomohli v tom, aby tieto veľmi dôležité otázky sa dostali trochu dopredu. My sme predstavitelia občanov a my to skutočne berieme vážne ale nemáme takú skúsenosť a expertízu ako vy, takže skutočne vychádzame z vašich príspevkov a z vašej ochoty participovať na dialógu, ktorý musí prebiehať v prioritnej podobe. Ďakujem. A teraz už e, uzavriem toto dopoludne, zasad, dopoludnejšie zasadnutie. Ďakujem ešte raz za všetko. Budeme aj naďalej spolupracovať. Ďakujem pekne, dobrú chuť k obedu a koordinátora vidíme popoludní.